Oké, okay, azt hiszem, hogy elkezdhetjük a munkát. Myslím, že môžeme začať s prácou. Je čas, aby sme začali s prácou. Dúfam, že ste všetci mali dobrý obed, že ste stihli aj kávu, že ste sa stretli so svojimi známymi že ste mali príjemné rozhovory a pokračujeme v našom programe. Chcem e, medzi nami privítať Donata Vivanti, ktorá je zástupkyňou predsedu EDEF. Ja sa volám Adam Košer, som členom Európskeho parlamentu a som predsedom e, medziskupiny alebo pracovnej skupiny pre postihnutia a spoločne s Donatou Ivanty budeme viesť toto popoludnejšie zasadnutie. Chcem vás poprosiť, aby ste eh, aby ste ukončili svoje rozhovory. Som obzvlášť rád, že aj na tomto zasadnutí môžeme pracovať tak, ako na akomkoľvek inom zasadnutí Európskeho parlamentu. Aj tu je teda nevyhnutné, aby sme ľudí požiadali, aby zachovali ticho, aby sa vzájomne počúvali a aby sme brali ohľad na to, že sme si všetci navzájom rovní. Pre mňa je toto výnimačná udalosť a veľmi dôležitá skúsenosť, že môžeme spolupracovať s toľkými ľuďmi na tom, ako sa môžeme vymaniť z krízy. Ide totiž o to, dnes popoludní práve o túto tému. Ako sa môžeme dostať z krízy? Našu prácu sme začali v tej najvhodnejšej chvíli. Práve prišiel náš prvý rečník a ešte chvíľu počkáme, aby mohol zaujať miesto. Eh, signore e signori, sono eh, anch'io felice e onorata di condividere. Eh, dámy a páni, aj ja sa eh, chcem vyjadriť svoju radosť. A povedať to, že mi je cťou viesť toto zasadnutie a zvedli sme spolu už viaceré zápasy o práva ľudí s postihnutím. Chcem vás e, požiadať, aby ste dodržiavali e, pridelený časový limit. Samozrejme, e, každý sa chce čo najviac vyjadriť, ale prosím, aby ste to urobili s dodržaním e, termínu. Teraz požiadam e, predsedu e, politickej skupiny sociálnych demokratov pána Hanesa Svobodu. Mm, milé kolegyne, kolegovia, chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí boli zodpovední za organizáciu tohoto veľmi významného podujatia tejto konferencie. Je nejaký problém s tlmočením? Pýta sa rečník. Aha, the subtitles seem not to work. Áno, tak je to e, konkrétne problém s prepisovaním reči. OK. Takže počkáme.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 So I guess. So I think we can, we can proceed. Takže môžeme pokračovať. Kolegyne, kolegovia, ja som veľmi rád, že ste tu. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do organizácie tohto významného podujatia. Pretože to vyžaduje veľa odhodlanosti a je veľmi dôležité, že ste tu. Európska únia je únia inklúzie. Ide o to, aby každý mal príležitosť. Prinajmenšom by to mala byť únia, ktorá dáva možnosť každému. Mala by byť úniou inklúzie. Článok 26 Charty základných práv hovorí, že sa uznávajú práva osôb s postihnutím, aby mali prospech z opatrení, ktoré zabezpečujú ich nezávislosť, ich e, integráciu do spoločnosti a do zamestnania a participáciu na živote spoločnosti. Toľko citát. To znamená, že osoby s postihnutím majú rovnaké práva ako všetci ostatní občania, ale aby sa zabezpečili tieto práva, Európska únia uznáva, že je potrebné sústrediť sa na mnohé témy, ktoré sa týkajú osôb s postihnutím. A samozrejme, Európska únia to nie je len nejaký názov. Členské štáty, miestne komunity, všetci tvoria Európsku úniu a všetci musia rešpektovať zvláštne potreby osôb s postihnutím. Takže toto je hlavný cieľ. Ide o e, to, aby sme umožnili plniť úlohu občianstva, aby mali všetci rovnaké príležitosti, bez ohľadu na to, či je niekto postihnutý alebo nie. Ja viem, že v čase krízy a sme v piatom roku krízy, tí najzraniteľnejších spoločnosti cítia najviac dôsledky e, úsporných opatrení zo strany vlády. E, ide o rôzne služby štátu, osoby s postihnutím najviac doplácajú za situáciu, za ktorú nie sú zodpovední. Ochrana práv osôb s postihnutím je preto o to naliehavejšia ako kedykoľvek inokedy my v našej skupine, ale aj ostatní kolegovia v parlamente e, zápasia proti príliš prísnym opatreniam úspor, lebo vieme, že e, práve tí, ktorí sú najviac odkázaní, môžu na to najviac doplatiť. A preto so všetkými tými dohovormi, ktoré máme, teda e, dohovor OSN a ďalšie, je veľmi dôležité, aby sme tieto dohovory nie len čítali, ale aby sme ich aj implementovali. A je, nač, je nadišiel čas, aby Európska únia e, bola, aby Európska únia implementovala dohovor OSN o osobách s postihnutím, lebo ju ratifikovala. Ide aj o e, napríklad inkluzívne vzdelávanie. Musíme prestať myslieť na to, že sa musíme venovať len, e, len e, financiám, lebo tu ide aj o krízu sociálnych a ľudských práv. Máme tu samozrejme problémy s verejným dlhom a verejnými rozpočtami. To musíme riešiť, ale zároveň musíme pamätať na to, že za týmito číslami sú milióny ľudí a, a silné percentá ľudí, ktorí sú e, najviac postihnutí e, tým, e, E, uťahovaním opaskov na strane vládny, e, verejných rozpočtov. A to sú práve zraniteľné skupiny a osoby s postihnutím. A dovolte, aby som ukončil tieto krátke poznámky jednou osobnou skúsenosťou. V meste Viedeň pred viacerými rokmi som bol zodpovedný za, e, za rozvoj mesta, za územné plánovanie. A Tiež som aktívne pracoval v odvetví zdravotníctva. Mám mnoho priateľov z mimovládnych organizácií, ktorí zápasia za práva a možnosti osôb s postihnutím. Pre mňa toto nie je len politické vyhlásenie. Pre mňa na základe mojej skúsenosti z Viedne, kde sme sa pokúšali urobiť veľa pre zlepšenie životných podmienok osôb s postihnutím, Áno, možno sme neurobili dosť. Musím priznať, nikdy nie je to dosť v tejto oblasti. Ale my musíme mať na pamäti e, začlenenie osôb s poznenutím. Musí to byť nielen vyhlásenie, musí to byť skutočnosť. A áno, niekedy zabudáme na tie najdôležitejšie témy. Je veľmi dôležité, že ste tu. Je dôležité, e, že nám vždy znova pripomínate svoje potreby a tiež to, že my musíme pomáhať tým, ktorí potrebujú pomoc. Lebo to nie je politika, toto je e, otázka pomoci tým, ktorí ju potrebujú. Ale niekedy po, politici pomáhajú tým, ktorí nepotrebujú pomoc. Ale mali by sme pomáhať tým, ktorí potrebujú. A e, naozaj to nie je otázka peňazí a e, pre socialistov je príliš vzdialené to, že napríklad britský parlament a britská vláda e, e, hovorí o peňazoch, ktoré nie sú, nie sú zdanené. Teda keby len časť týchto peňazí bola použitá na užitok osôb s postihnutím, tak by to bolo skvelé. Ďakujem vám veľmi pekne Žiaľ, mám ešte aj ďalšie povinnosti a pre mňa toto bola dôležitá povinnosť. A bola to nielen povinnosť, bolo to čosi, čo pramení z môjho srdca. A ešte raz ďakujem všetkým, ktorí zorganizovali túto veľmi dobrú konferenciu. Eh, invito ora il presidente dell'European Disability Forum a... Teraz chcem požiadať o slovo Eh, predsedu Európskeho fóra pre osoby s postihnutím. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Áno, trochu sme opäť v sklze s časom a viem, že pán predseda bude musieť odísť. Ako som mu pred chvíľočkou povedal, je veľmi dôležité, aby politické skupiny v parlamente spojili svoje sily a aby zviditeľnili práva postihnutých, aby boli viditeľne na programe Európskeho parlamentu a Európskej únie ako celku. Pána predsedu som informoval o tom, že Európske fórum pre postihnutých sa obráti na politických predstaviteľov parlamentov na začiatku budúceho roka, aby sa uskutočnilo spoločné stretnutie z EDF a aby sa začali zaoberať tým uznesením, ktoré dúfam dnes príjmeme, aby sa uvedlo do praxe s vašou podporou vo všetkých inštitúciách únie a tiež v parlamente. to, čo tu dnes, o čom tu dnes diskutujeme a čo tu dnes hovoríme, sa musí uvieť do praxe. Pán predseda, vy ste e, o tom hovorili a viacerí to tu tiež opakovali, že osoby s postihnutím platia, doplácajú za krízu, za ktorú nie sú zodpovední. A úsporné opatrenia eh, eh, sa priamo dotýkajú práv, ktoré sú osobám s postihnutím priznané aj dohovorom OSN. V období, keď dôveryhodnosť politického systému eh, alebo systému demokracie čelí mnohým, mnohým výzvam, je dôležité, aby sme eh, preklenuli tú priepas medzi slovami a skutkami. Ďakujem veľmi pekne Vieme o vašom odhodlaní, nie len dnes, ale aj e, počas celého vášho pôsobenia v parlamente. Ďakujem. Köszönöm szépen e, az EDF. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem tiež predsedovi EDF a ďakujem za tie doplňujúce slova. Ďakujem, že ste doplnili to posolstvo politickej skupiny e, socialistov a demokratov. A teraz chcem privítať medzi nami pani Hortman Kohl, ktorá je podpredsedničkou politickej skupiny EVP Európskej ľudovej strany. Prosím, aby ste teda sa ujali slova. Nech sa páči. Ak, ak dovolíte, ešte by som chcel zareagovať na to, čo povedal Varda Kastanis. A iste myslím, že aj spolu s pani Wortman Kohl e, to určite urobíme, že predstavitelia politických skupín e, sa ujmu týchto návrhov a budeme hovoriť o konkrétnych e, krokoch, čo spoločne môžeme urobiť pre osoby s postihnutím. A ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem, Hannes. Ďakujem. Eh, pani predsednička, kolegyne, kolegovia, dámy a pani. Prístup to nie je len abstraktný problém, ale je to téma, ktorá sa týka jedného zo šiestich občanov našej únie. O tom sme hovorili dnes ráno. 80 miliónov Európanov má nejakú formu postihnutia. A ak sa pozrieme najmä na starších občanov, tak tie počty sú ešte vyššie. Jeden z troch Európanov vo veku nad 75 rokov čeli nejakej forme postihnutia, ktorá týchto občanov obmedzuje v nejakej miere. A rečnička sa pýta, či funguje mikrofón. Takže i jeden z troch občanov vo veku na 75 rokov čeli nejakej forme posunutia a je tým obmedzený. A to, to percento rastie, pretože stárne naše obyvateľstvo. Takže to v podstate znamená dve veci. Tá prvá je samozrejme otázka kvality života. A ako spoločnosť máme zodpovednosť za to, aby sme preukázali solidaritu. Ale rovnako dôležité je, e, tí občania, ktorí nie sú mm, schopní naplno e, prispievať do spoločnosti, tak to znamená veľkú stratu pre nás všetkých. A rada by som urobila istú analógiu. Pred 20 rokmi ťažisko európskej integrácie spočívalo na spoločnom trhu s štyrmi základnými slobodami. E, sloboda pojivu o tovaru, služieb, kapitálu a osôb. Vychádzajúc z našich e, európskych hodnôt, teda sociálna spravodlivosť, e, úcta a rovnaké zaobchádzanie. Európska komisia s smernicami a nariadeniami, Európsky súdny dvor s svojimi rozsudkami a Európsky parlament svojimi správami reprezentujú ľudí Európy a všetci sme bojovali proti prekážkam, ktoré boli e, na spoločnom alebo na vnútornom trhu. A e, odstraňovali sme bariéry. Napríklad e, vzájomné uznanie diplomov, a vzájomné uznanie štandardov a výrobkov. A vrátim sa k tej analógii. Prístup je najväčšou e, bariérou pre milióny ľudí, ktorí efektívne nemôžu pracovať a preto nemôžu prispieť e, a ani nemôžu mať úžitok z spoločného trhu. A nemôžu sa pohybovať v našej spoločnosti. To, čo sme urobili pre kapitál a služby a pre to sme neurobili pre našich ľudí. A preto musíme posilniť úsilie v tejto oblasti. Som presvedčená, že toto sa musí stať prioritou pre nás všetkých. My ako politická skupina európskych ľudovcov e, e, sme presvedčení, že e, voľný pohyb osôb je jedným zo základných princípov e, Európskej únie. Náš manifest, ktorý sme pred niekoľkými mesiacmi prijali v Romensku, je veľmi dôležitý. A citujem, musíme konať spoločne, aby sme podporili dobré fungovanie pracovného trhu a e, poskytovali e, rozvoj možností a zvýšili účasť na pracovnom trhu mladých ľudí, ženy, migranti a ich potomkovia a tiež aj pre ľudí s postihnutím. V našej politickej skupine EPP máme aktívnych kolegov, ktorí sa venujú výzvam plynúcim z postihnutia. A chcem spomenúť jedného e, z našich kolegov, pán Košer, ktorý je tu medzi nami, ale aj ďalší kolegovia pomáhajú nám v našom každodennom parlamentnom živote, aby sme si všímali, aký, e, e, aký, aký dopad na život e, majú osoby s postihnutím. My si myslíme, že je veľmi dôležité, že musíme jasne hovoriť o právach osôb s postihnutím. Napríklad, keď hovoríme o stratégii Európa 2020 to je stratégia, ktorá hovorí o tom, ako chceme dosiahnuť v Európe rast pre našich občanov, e, zamestnanie pre našich občanov. A toto musí byť inkluzívna stratégia. Pokiaľ ide o tému postihnutí, Európsky parlament je zjednotený a ako e, povedal pán Varda Kastanis, je veľmi dôležité, aby sme sa spojili v parlamente, ale aby sme spojili aj sily spolu s občianskou spoločnosťou, s mimovládnymi organizáciami, s vami, lebo spolu naozaj niečo môžeme dosiahnuť. Parlament vo svojom uznesení jasne povedal, že potrebujeme lepšie politiky pre celoživotné vzdelávanie, Potrebujeme viac sociálnej inklúzie, viac e, e, lepšiu politiku v oblasti dôchodkov, aby sme udržali ľudí na trhu práce. E, potenciál zamestnanosti e, e, ľudí aj ľudí s posinutím sa často zanedbáva. Prístup sa musí stať niečím, čo je normálne. Nie len v našom hospodárstve, ale celom živote našej spoločnosti. Keď idete do hotela, kdekoľvek v Európe, nekladete si otázku, či tam je studená alebo teplá voda, či tam majú WC. To je jednoducho predpokladaný štandard. Ale žiaľ, štandardom nie je to, že všetky hotely sú bezbariérové. A takisto ani úradné budovy, univerzity, alebo zastávka verejnej autobusovej dopravy, alebo železničná stanica. A dôsledky toho sú sociálne vylúčenie. A to je jednoducho nepriateľné. Áno, umožňujeme e, e, e, alebo tolerujeme to, že ľudia s postihnutím často zarábajú menej než by mohli. A preto je veľmi dôležité, aby e, v našich budúcich investíciách sme od začiatku stanovili štandardy, ktoré zahrňajú aj otázku prístupu. Európska únia tu musí zohrávať veľmi jasnú úlohu. Musíme vytvoriť európske pravidlá, lebo inak to bude znamenať fragmentáciu trhu, pretože členské štáty zavádzajú svoje štandardy a tie často navzájom nie sú kompatibilné. A ďalšia výhoda európskej legislatívy bola, že sprístupní služby a tovary e, za výhodnejšie ceny. E, spoločnosti často e, konajú racionálne a preto širší európsky trh bude pre ne zaujímavejší a Európa z toho môže mať užitok. Preto si myslím, že navrhovaný e, Európsky zákon o prístupnosti je veľmi dôležitý. Potrebujeme jasné pravidlá a spoločný prístup. A nemôže to byť téma, ktorá je dobrovoľná. Musí to byť záväzné. Ak sa chceme poučiť od e, Spojených štátov, kde od roku 1990 majú zákon o, e, pre osoby s postihnutím, tak je to veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že je potrebné pre spoločnosti, aby mali, aby mali právnu istotu a musíme presadzovať, e, e, e aby zákonodárstvo bolo e, kompatibilné. Toto sa musí udiať v Európskej únii. Dámy a páni, 60 rokov Európska únia bola územím mieru, prosperity a slobody pre milióny ľudí. Dnes čelíme kríze. Ale keď sa pozrieme eh, do minulosti, tak naozaj sme sa stali symbolom úspechu a to musíme zabezpečiť aj dnes, aby krajiny mohli spolupracovať pre spoločné dobro. A som presvedčená, že máme aj dnes kapacitu na to a schopnosť na to, aby sme e, obrátili túto cestu smerom z krízy k úspechu. A tu nejde len o zamestnanie, tovary a hospodárstvo. To, čo je možno ešte oveľa dôležité pre nás všetkých, je, že dostali sme Nobelovú cenu, ktorá je uznaním za to, čo sme dosiahli v oblasti slobody a mieru. Musíme byť úprimní voči sebe samým. Ešte sme stále neurobili dosť, aby inklúzia a prístupnosť bola samozrejmosťou pre našich e, e, postihnutých spoluobčanov a starších občanov. A musíme urobiť prvý a rozhodujúci krok v tejto oblasti. Európa sa musí stať lídrom a inšpiráciou vo svete pre ostatných. A môžete počítať s pomocou a podporou Európskej ľudovej strany v tejto oblasti. Ďakujem vám všetkým za pozornosť. Köszönöm alelnök asszonynak. Ďakujeme pani podpredsednička, ďakujeme za vás, váš príspevok i za zdržanie vyčleneného času. A teraz slovo pridelíme pán, pánu predsedovi EDF. I and we have listened to a very accurate Vypočuli sme si veľmi presné prezentácie o tom, ako by mala vyzerať prístupnosť Vypočuli sme si od pána podpredsedu, od pani podpredsedkyne, ako by mal vyzerať zákon. A už sme sa boli dohodli na tom, že by sme mali spojiť sily. Pred nami máme v roku 2013 dôležité záležitosti na dovršenie a mali by sme za ne bojovať. Mali, mali by sme dovršiť nariadenia pre štrukturálne fondy, pre vonkajšiu pomoc, ide o dobrý rešpekt a rešpektovanie práv e, ľudí s postihnutím. Európsky parlament tiež bude musieť diskutovať o legislatíve, ktorá bola navrhnutá. Európskou komisiou 3. decembra. Musíme sa snažiť e, nachádzať podporu parlamentu, aby bola táto širšia a efektívnejšia, aby pokrývala všetky služby pre verejnosti. Ide o to, aby sme e, spolupracovali. Chcem vám poďakovať. A chceme už len nadviazať na to, čo sme povedali predošlým, e, v predošlých e, prejavoch, že zašleme list predstaviteľom všetkých politických skupín, aby sme sa spájali v rámci nášho hnutia ľudí s postihnutím, aby sme sa snažili aby sme pre, premanévrovali touto, týmto obdobím turbulencií, aby taký dôležitý hlas, ako je váš, spoločne s ďalšími e, hlasmi bol vypočutý. Ide o to, aby sme spoločne a v rámci rodiny e, napredovali v rámci celej EÚ. E Ďakujem vám. Ďakujeme pekne. Teraz má slovo Ines, podpredsedkynia výboru pre zamestnanosť Európskeho parlamentu. Uh, muchas gracias. Uh, yo voy a hablar en español porque no hay traducción en portugués. Entonces... Budem hovoriť po španielsky, pretože nie je tu tlmočenie do portugalčiny. E, to je určitá, určitá diskriminácia, ale budem sa snažiť o čo najlepší postup. V prvom rade by som chcela poďakovať za organizátorom e, tohto podujatia, je veľmi dôležité. Nesúvisí to len s prácou, e, s, pr- s témou práci, ale ide aj o, o moju krajinu. Moja krajina je veľmi zasiahnutá dopadmi krízy a tieto dopady možno e, cítiť vo všetkých e, úrovniach spoločnosti. Ale ľudia s obmedzeniami cítia tieto javy ešte silnejšie než ostatní. En la comisión de, que pertenezco del empleo y vo výbore, v ktorom pracujem, vo výbore pre zamestnanosť a sociálne záležitosti, e, bola prijatá správa, e, v ktorej išlo o nasledovné. Aké je dôležité menovite to, že politika úspor sa neodzrkadluje negatívne na ľuďoch s postihnutiami. To je veľmi dôležité. Avšak som tu trochu aj pesimistická. E, určite je tu určité ovplyvňovanie, e, realita nám to ukazuje, ukazuje že totiž táto politika úspor, tieto úsporné opatrenia ovplyvňujú konkrétny každodenný život ľudí s e, postihnutiami. Týka sa to predsa všetkých zamestnancov, e, pracujúcich ľudí s postihnutím. Takže keď tu bude viac nezamestnanosti, tak bude tu i viac e, problémov e, pre nájdenie pracovných miest. Keď sa budú znižovať pracovné miesta, e, pra, e, platy, tak sa to bude určite týkať predovšetkým aj ľudí s postihnutím. Veci jednoducho súvisia. Nie je tomu tak, že by e, reality e, bolo možné od seba izolovať. Následne existuje veľká, veľká priepasť medzi formálnymi nástrojmi, dohoda OSN, teda e, dohovor OSN, ktorý, o ktorom hovoríme, a, konk- a, a potom konkrétna realita. E, táto priepasť je čoraz, čoraz hĺbšia. Prečo? Nuž, e, naozaj by bolo veľkým politickým e, veľkou porážkou, keby práva ľudí s postihnutým, to znamená základné práva týchto ľudí, ktoré by mal e, zaručovať štát, keďže sú to práva, keď ich nahradíme filozofiou e, spoločnej sociálnej pomoci. To by bol, to by bol krok späť. Tým pádom by sa nemohla zaručiť, e, nemohla zaručiť teda dôstojnosť ľudí s postihnutím. A potom by som chcela ešte bližšie pohovoriť o tejto teórii. Ak sociálna spravodlivosť vo všeobecnosti pribudne, narastie, ak veci budú odbúravané, tak spoločnosť nebude môcť byť spoločnosťou všetkých občanov. Nebude to spoločnosť, ktorá bude integrovať všetkých občanov. Bude to spoločnosť, ktorá nezaintegruje všetkých. My sme ľudia a, a, a ľudia v mojej krajine napríklad si to zažili ako krátenia štátneho rozpočtu. U toho krátenia v štátnom rozpočte, tak tam sa zmenili e, jednotlivé e, tie, tie kritéria pre postihnutie. Tí, ktorí pôvodne mali nárok na podporu e, z tohoto dôvodu, tieto nároky stratili. To bolo ďalej sa zmrazili e, dôchodky ľudí s postihnutím. To znamená napríklad ľudí, ktorí mali pracovné nehody. Toto smra- zmrazenie e, nuž väčšina týchto ľudí aj tak dostávala len 407 eur a teraz dostávajú len túto sumu a na základe e, miery inflácie je to e, čosi, čo zásadne ovplyvňuje kvalitu ich života. Ďalej potom zvýšenie daní, to je niečo, čo sa týka ľudí s obmedzeniami. Ďalej krátenia vo všetkých príspevkoch a sociálnych službách. Ale nie len to. Keď tu hovoríme o kráteniach štátnych rozpočtov, nuž, tak, tak potom by to mala byť súčasne aj podpora literatúry, e, potom ďalej sú tu krátenia v oblasti e, uspôsobenia stavieb a budov i ďalšie opatrenia pri podpore napríklad pri posunkovej reči. Nie je teda tomu tak, že by ľudia s postihnutím boli vyňatí, pretože keď sú všeobecné krátenia rozpočtu, tak sa to dotkne aj ľudí s postihnutiami a tým pádom neprispievame k tomu, že to, čo je to, čo bol, ratifikovala Európska únia, že sa to aj dodrží. Chcem sa ospravedlniť, ak teraz poviem, že že sa dá oboje eh, dosiahnuť naraz, pretože oboje je v podstate svojím spôsobom rozporuplné. Napríklad v prípade práce v prípade zapojenia všetkých skupín ľudí s cieľom zapojiť ľudí s postihnutím do pracovného trhu, to všetko je len jedna stránka e, mince. Ale ak nebude základný e, zásah do spoločnosti, do politiky, tak tá priepasť e, E, tý, medzi tými právami, ktoré sú v dohovore a tou realitou e, v spoločnosti, tak tá e, priepas sa bude rozširovať. Takto to nie je prípustné pre ľudskú dôstojnosť. Ďakujeme pani podpredsedničke a teraz má slovo pán Alain Foch, člen výkonného výboru Fóra ľudí s postihnutím. Vážení kolegovia, priatelia, dnes sme viackrát konštatovali, že ekonomická kríza sa čoraz viac e, transformuje na krízu ľudských práv. Súčasne Európska únia e, a členské krajiny vytvorili s ľuďmi s postihnutím silný pakt, e, pokiaľ ide o práva ľudí s postihnutím v súlade s dohovorom OSN. Ako to pretaviť v skutočnosti? Museli sme uvažovať počas krízy o lepšom využití finančných prostriedkov EÚ. Predovšetkým európske inštitúcie musia prijať finančný rámec, viacročný rámec, ktorý zahrnie aj sociálne investície, aby sme bojovali proti aktuálnej kríze ekonomickej a sociálnej, aby tu boli dostatočné štrukturálne fondy a aby boli prístupné formality na tieto fondy. Budúce štrukturálne fondy budú e, musieť slúžiť na zlepšenie prístupu postihnutých a mali by to byť i investície na vytváranie cez európskych e, sietí a presieťovaní lepšieho prístupu. Špecifické indikátory a zbieran- koherentné zbieranie údajov pre e, skupiny ľudí s postihnutím, aby sme lepšie poznali tieto skupiny aby sme mali personalizované, e, e, na mieru šité riešenia. Potrebujeme investície sociálne na základe ľudských práv a nediskriminácie. A musíme e, reagovať na naše povinnosti v zmysle dohovoru OSN. Musíme mať prístup k smerom k politike dlhodobej, ktorá nám umožní vytvoriť inkluzívnejšiu a prosperujúcejšiu spoločnosť Musíme podporovať koncept minimálnej sociálnej podpory, tak ako ju vypracovala e, Medzinárodná organizácia práce. Takisto základné povinnosti e, v oblasti ľudských práv, vrátane geografického a finančného prístupu k sanitárnym inštaláciám, k vode, k vzdelávaniu, e, k, pri, k finančným a i materiálnym prostriedkom v rámci boja proti Eh, chudoby, chudobe. Takisto minimálne príjmy a prístup k základným eh, službám pomoci, hlavne zdravotníckým. Základným princípom eh, sociálnych a ekonomických práv ľudí s postihnutím. Nuž v každom prípade organizácie ľudí s postihnutím, my máme povinnosť bojovať za ľudské práva. Naša, naša povinnosť je pozerať sa na dohovor OSN. Vážení poslanci EÚ, e vážení priatelia, máme tu určitú zodpovednosť e, uviezť do života e, tento dohovor a vyhnúť sa ľudskoprávnej kríze. Ďakujem. Ďakujem za slova na doplnenie. Teraz sa dostávam eh, k uzavretiu prvej časti. Eh, účastníci sa môžu ujať slova, kým však eh, tento čas, kým však spustíme túto časť. Chcel by som povedať, čo, chcel by som povedať čosi na doplnenie. Chcel e, by som vám demonstrovať, a ako naša pracovná skupina, naša medziinstitucionálna skupina pre e, postihnutia, ako prezentuje zásady o tom, ako by, e, by mohla vytvárať legislatíva možnosti na to, aby sme sa naozaj mohli, aby ľudia s, s postihnutím sa mohli zúčastňovať ja sám som takisto postihnutý, som e, každodenne konfrontovaný s prekážkami a, a ťažkosťami, e, ktoré stretajú ľudí s postihnutím a myslím si, že ľudia, ak naozaj chcú, môžu prispieť k tomu, že vytvoríme dobré predpisy, ktoré umožnia e, prístup ľuďom s postihnutím. Teraz dám slovo pánu Olsenovi, ktorý je riaditeľom EDF. Eh, e Nech sa páči. Eh, in attesa di Eriko Olsen, eh, membro del comitato esecutivo di EDF. Čakáme teraz na e Erika Olsena, ktorý je členom výkonného výboru EDF a podpredseda od EDF. Ale aj ja by som chcela k tejto veľmi dôležitej téme čosi povedať k otázke, ako sa dostať z krízy. Perseguire e proseguire. Ako možno výjsť z krízy bez toho, že by sme i naďalej takým flagrantným spôsobom porušovali práva ľudí s postihnutím, ako sa to dialo doteraz. A to mimochodom e, všetci aj uznávajú. Nuž východisko z krízy si vyžaduje zmenu zmýšľania, novú mentalitu, nový postoj e, k ľuďom s postihnutím. Znamená to, že i bohatstvo, e, ktoré nám môžu priniesť detí a, a mladiství, že i to uznáme. Na to sú potrebné investície. Musíme urobiť viac preto, aby závislosť závislosť na pomoci a, a intenzívnej starostle, aby táto sa znížila, pretože toto obmedzenie sa týka i budúcich generácií. Takže východisko z krízy. To musí ísť cestou účasti všetkých osôb s postihnutím e, v našej spoločnosti. Účasť e, e, postihnutých osôb na politickom živote, na riešenia, ktoré, kde nikto nebude zabudnutý, nikto nebude opustený. Nechcem e, viac e, zaberať čas a zahajujem hneď diskusiu. Plenárnu diskusiu. Prvý rečník na zozname rečníkov to je Erik Olsen. sa, e, ospravedlňujeme sa, ak sa program z času na čas zmení, pretože mnohí musia čoskoro odísť. Takže teraz, e, teraz má skôr e, ešte meno predseda asociácie z Fínska a potom z Maďarskej asociácie pán Kováč chiedo anche eh, quando parlate di alzare la mano per farvi vedere. Prosím, ak chcete vystúpiť, zdvihnite potom ruku, aby sme eh, na vás mohli zacieliť kameru. On behalf of the Finnish v mene Fínskeho fóra zdravotne postihnutých by som chcela odpovedať na otázku, ako nájsť východisko z krízy, alebo aké je východisko z krízy. E, dnes e, do obeda sme hovorili o potrebe ďalšej a intenzívnejšej alebo ďalšieho a intenzívnejšieho Európskeho aktu o prístupe o prístupnosti a z našich skúseností vidíme, že európske stimuly, európska legislatíva na národnej úrovni spôsobí zmeny národnej legislatívy a spôsobí myslenia a práce a tiež zlepší dialog so zdravotne postihnutými. A preto dúfame, že tento európsky akt zrealizuje naše nádeje. No a po druhé, z národných skúseností by som chcela zdôrazniť, že Európsky dohovor a efektívna implementácia je jedným z hlavných nástrojov pomôcť nám východisko z krízy, pretože, pretože dohovor je zdieľaným základom, no, spoločným základom pre vytvorenie Európy, kde ľudia so zdravotným postihnutím môžu tiež prispievať spoločnosti v pracovnom živote, v vzdelávacom živote a ako spotrebitelia sú dôležitým faktorom na vnútornom trhu. Takže keď hovoríme o hľadaní východisk z krízy, musíme sa vrátiť k slubu Európskeho dohovoru. No a je mi ľúto, že musím povedať, že moja vlastná krajina je stále v procese ratifikácie a dúfame, že bude čo najrýchlejšia. No a ešte záverečná poznámka k európskej antidiskriminačnej legislatíve. No, tie zdravotne postihnutých bolo veľmi silné pri vytváraní pri zlepšovaní existujúcej, existujúceho antidiskriminačného rámca a tešíme sa na ďalšie zlepšovanie a rozširovanie toho existujúceho rámca. Je to veľmi potrebné, hlavne v krajinách, ako je moja vlastná, kde legislatívny pokrok sa spomalil veľmi výrazne a dôvod vysvetlenie je kríza, ale reakcia na krízu podľa mňa musí byť rovnaká, ako je v dohovore. Nič nemôže byť o nás bez nás. Ďakujem pekne. Grazie. La parola ora. Ďakujeme pekne. A teraz slovo dostane slovo Christos. Nastos, nech sa páči. 15 éve lassú, de pozitív változások indultak el. Ďakujem pekne. Už viac rokov zaznamenáme pokroky v, pri príjmaní zákonov o zrovnoprávnení napriek hospodárskej kríze. Nuž, bohužiaľ, nie je tu len kríza, ale aj vlády robili, vlády robili uh, omily, No a tí porazení tejto krízy sú práve zdravotne postihnutí. Pomoc, nástroje, mechanizmy pomoci, tie boli zastavené alebo pozastavené. E, čo sa týka finančnej podpory, napríklad invalidný dôchodok bol nahradený nejakým prechodným riešením s nižším príjmom. No čo sa týka zdra- zamestnanosti zdravotne postihnutých, tiež vidíme pokles. No a ľudia s postihnutím musia pracovať na normálnom pracovnom trhu, ale tým, že to číslo je obmedzené, sa aj zmenšujú šance zdravotne postihnutých. Boli mechanizmy nejakej dočasnej práce na 2-3 mesiace, veľmi zle platenej, no a keď Európska únia a členské štáty chcú, alebo ak by zaviedli skutočný profesionálny prístup, bolo by, e, uľahčilo by nám to situáciu. Treba si stanovať nové ciele, e, treba systémy orientované na dosahovanie cieľov, sociálne e, dávky, vzdelávanie, zamestnanosť a zamestnávanie Treba na novo štruktúrovať zdroje, ktoré majú ľudia zdravotne postihnutí. To nie je e, žiadna charitatívna činnosť. Nuž, ľudí s postihnutím treba zamestnávať, ale na to treba niečo urobiť. Prosím, príjmajme kroky v smere inovatívnej politiky zamestnanosti osôb zdravotne postihnutých. E, po slovách naozaj potrebujeme činy a to je v našom záujme. Ďakujem pekne. Grazie, e, ora, e, Ďakujem pekne. No a slovo dostáva Christos Nastos teraz z Gréckej rady pre zdravotne postihnutých a potom Václav Kážler z Českej rady pre zdravotne postihnutých. Takže Christos Nastos, nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážená pani predsedníčka, vážené poslankyne, vážení poslanci, dámy a páni. Naša krajina, Grécko, zažíva teraz najhoršiu hospodárskú krízu po druhej svetovej vojne. No a postihnutí a chronické choroby, ktoré by mali byť v centre sociálnej ochrany a pomoci a podpory v krajine, kde je veľa vzdialených regiónov, pretože máme veľa ostrovov, no tak tam a politické strany a ich členovia nechávajú alebo nechávajú ich na vlastnému osudu, pretože teraz len vykonávajú rozhodnutia trojky. Za ostatných 25 rokov sme bojovali za práva zdravotne postihnutých, veľa sme dosiahli, ale teraz všetko padá ako domček z kariet. A všetky programy, všetky dávky, každodenná starostlivosť, všetko sa to teraz ruší. Ľudia sa vracajú do inštitúcií, z ktorých sa teraz počas krízy stávajú skutočne hrozné miesta. Je to naozaj hrozné. Naši zdravotne, spolu, e, zdravotne postihnutí spoluobčania sa pýtajú, kam teraz pôjdeme, kam to smeruje. Nejakej sociálnej eutanázii? Dostaneme sa snáď do situácie, keď zdravotne postihnutí ostanú na ulici, Dámy a páni, za takýchto okolností nás chráni len dva nástroje. Na jednej strane dohovor OSN pre práva postihnutých osôb a protokol, ktorý naša krajina, rovnako ako Európska únia, ratifikovala. No a druhý nástroj sú orgány a rozhodnutia Európskej únie, Európskej únie o implementácii všetkých opatrení, ktoré boli prijaté pre zdravotne postihnuté osoby. Tieto dôležité nástroje a ich použitie by mohli túto situáciu ešte zvrátiť. V súčasnosti sa neustále zhorčuje. Ak naše organizácie, ktoré majú skúsenosti, to budú implementovať, takže naši európsky kolegovia a osoby zdravotne postihnuté a rodinných, ich rodinných príslušníkov. Žiadame, aby podporili náš boj, pretože to je boj nás všetkých a hospodárska kríza nemá hranice. Šíri sa ako radioaktívny oblak nad celou Európou. Naša spoločná snaha by mohla zvrátiť politiky tých, ktorí chcú zrušiť civilizovanú Európu, ľudská práva a sociálny štát. Ďakujem pekne. A slovo dostáva pán Václav Kráž z Národnej rady pre postihnutých z Českej republiky. A prosím, aby sa potom pripravil Kristal Prado z Francúzska. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Dnes po obede budeme mimo iného tiež schváľovať návrh uznesenia vízia pre ďalšie 10 ročie. Ja by som chcel zdôrazniť tú časť tohto uznesenia, ktorá sa týka zhoršenia životného, životných podmienok zdravotne postihnutých a ich rodín v dôsledku hospodárskej krízy. Česká republika, aj keď nie je zasiahnutá výrazným deficitom verejného rozpočtu, si zvolila prísnu reštriktívnu finančnú politiku, ktorá sa prejavila výrazným prepadom výkonnosti celé, celého hospodárstva. Výrazným spôsobom sa znižujú sociálne transfery pre osoby so sociálnym postih- zdravotným postihnutím, ale tiež pre e, seniorov a rodiny s malými deťmi. Predovšetkým podpora mobility zdravotne postihnutých bola e, znížená v porovnaní s roku 2010 o 50 a výrazným spôsobom oslabuje schopnosť osôb so zdravotným postihnutím v Českej republike uplatňovať všetky práva. Podobne boli obmedzené podporné opatrenia v oblasti aktívnej politiky podpory zamestnanosti ako celku, ale hlavne osôb so zdravotným postihnutým. Ja som presvedčený o tom, že ak majú byť naplnené jednotlivé články dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, je nevyhnutné, aby sa uzavrela dohoda medzi členskými krajinami Európskej únie o určitom štandarde sociálneho zabezpečenia zdravotne postihnutých osôb a podpora zamestnania, e, štúdia a ďalších politík členskej krajiny sa nedokážu dohodnúť ani na takej maličkosti, ako je zrušenie diálničných poplatkov pre osoby s, e, so zdravotným postihnutím vo všetkých krajinách Európskej únie. A preto sa domnievam, že hlavným záujmom musí byť stanovenie jasne definovaného štandardu života osoby so zdravotným poistením. Bez eh, zaistenia životných podmienok sa nedajú uplatňovať jednotlivé práva, ktoré sú definované v dohovore OSN o právach osôb so zdravotným, eh, zdravotným postihnutím. Súčasnú situáciu niektoré členské krajiny zneužívajú na odburávanie tzv. sociálneho štátu. A proti tomu sa osoby zdravotne postihnuté musia postaviť dúfam, že toto bude signál, aby sme podobným činom zabránili. Ďakujem. Grazie, Václav. pekne, Václav. No a e, slovo dostane uh, e, Prádo z Medzinárodnej francúzskej rady pre zdravotne postihnutých a poprosím, aby sa pripravil Jose Luis zo Španielska. Takže akú stratégiu, aby sme sa dostali z krízy? Európska únia dostala Nobelovú cenu za mier. Európsky parlament vlastne je e, centrom tejto snahy e, konštruovať spoločný život, demokratické spoločné spolunažívanie. Ide o, e, základnú organizáciu ľudského spolužitia, ale môže nám, sa nám podariť lepšie si navzájom rozumieť. Vytvorili sme určité premostenie pochopenia jednoduché čítanie a jednoduché pochopenie. Tieto nástroje sú vlastne základom e, vyriešenia krízy, aby v každej, e, v každej jazyku bolo základná úroveň e, syntaxy pre pochopenie intelektuálne zložitých myšlienok. Nie je to utopia. Naša vláda sa upísala tomuto, tomuto projektu všetci mali, mladí Európania by mali možnosť e, oveľa ľahšie naučiť sa viacelo jazykov Európskej únie a aby sa uľahčila týmto spôsobom kultúrna výmena a spoločná európska e, konštrukcia a také približenie sa demokracie. Takto sa e, umožní ľuďom s postihnutím využiť pomoc či ochranu, aby sa podporili z možnosti demokracie pre občanov je to viac Európy pre všetkých. Je to náš horizont vyriešenia krízy, takže ako e, uľahčiť rozvoj pre všetky typy podpory. Nož to je otázka, ktorú kladiem našim parlamentom. Ďakujem. Grazie, eh, un particolare ringraziamento per la sintesi. Ďakujem veľmi pekne. Eh, ďakujem vám za to, že ste sa vyjadrili tak stručne. No a teraz Jose Luis Edo Cuedas a potom Maria Johansson zo Švedského združenia pre zdravotne postihnutých. Dobrý deň vám všetkým želám. Jan. Hm. Som zasadzoval za študentov so zdravotným postihnutím. Ja som povedal, čo presne potrebujú e, vzdelávacie opatrenia a aj včasná podpora rodín, dostatočný počet učiteľov. To všetko je rozhodujúce, aby sme pokračovali v cieli vzdelávania vysoký počet zdravotne postihnutých v školách sú v školách s bežnými žiakmi. No a, a teraz čísla a štatistiky pre sluchovo postihnutých ukazujú, že, že to bolo správne 58% sú na normálnych univerzitách 90% detí a dospelých používajú normálne v školách, no a viac ako 10% rodín e, využíva podporu špeciálnych učiteľov alebo logopédov. Avšak stále treba ešte vyriešiť veľa. V období hospodárskej krízy verejné výdaje sa krátia a to sa samozrejme prejavuje. Protézy, e, odborná pomoc logopédov a 0,2% žiakov, ktorých sa toto teraz týkalo, to všetko je rozhodujúce, aby mali prístup na pracovný trh a aby e, mohli viesť plnohodnotný život v spoločnosti a aby nepoberali len, neboli odkazení na pomoc, ale prispievali blahu spoločnosti. A to je dôležité. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne za váš príspevok. A teraz pán Johansson zo Švedského zväzu postihnutých. Ale ešte prv, ako on dostane slovo, sa chcem všetkým ospravedlniť za to, že musím eh, odísť na letisko a preto musím z tohto rokovania a teraz prenechávam predsedníctvo svojmu kolegovi. A teraz pani Johansson. Ďakujem veľmi pekne. Eh, spoločnosť, eh, ktorá je prístupná, to je veľmi dôležité, aby aj ľudia s postihnutím mohli si uplatniť svoje práva. Preto sa musíme postarať o to, aby boli zohľadené rôzne e, životné situácie e, postihnutých. Teda otázka prístupnosti, to je otázka demokracie. A to je vlastne aj predpoklad pre spravodlivý a inteligentný rozvoj spoločnosti. Ale často sa opakuje, že je to príliš drahé a preto sa toho zriekame. Ale ľudským právom nemôžno prideliť cenovku. A tak prosperujúca krajina ako Švédsko, tam počúvame, že je príliš drahé, aby sme naplno integrovali ľudí s postihnutím. E, Dan Anderson e, vedec, e, výskumník v oblasti ekonomiky, vypočítal, e, aké by boli výhody z toho, keby e, sa zaviedla väčšia prístupnosť. A Don Anderson na rozdiel od všetkých iných štúdií povedal, prístupnosť sa oplatí, aj hospodársky. Oplatí sa integrovať tak mnoho ľudí, ako je len možné. A náklady na integráciu musia e, byť porovnané s nákladmi vylúčenia týchto ľudí. Takže e, tá možnosť účasti týchto ľudí sa musí zohľadniť. A preto vyzývam Európsky parlament, aby zohľadnil aj tieto závery. Treba ich využiť. Je dôležité, aby sme aj v období krízy v tejto oblasti niečo urobili. Je najvyšší čas, aby sme niečo urobili. Treba mať politickú odvahu, aby sme všetkých vnímali ako rovnoprávnych ľudí a aby sme sa postarali o možnosť ich prístupu. Lebo inak budeme nedemokratickou spoločnosťou. Právo, práva ľudí nemožno vyjadrovať cenou. Ide o to, aby sme jasne povedali, že e, prístupnosť spoločnosti sa vyplatí. Chcem vám ešte potom poslať e, aj písomné stanovisko, ktoré prosím, aby ste pripojili k zápisnici. Ďakujem. Köszönöm a hozzászólást, most pedig átveszem a levet. Ďakujem veľmi pekne. A teraz e, preberiem predsedníctvo. A prosím, aby ste dodržiavali rečnícky čas, pretože mnohí ešte chcú prehovoriť. A e, náš časový limit musíme dodržať. Takže na obrazovke vidíte, koľko vám zostáva času. Prosím, aby ste to dodržiavali. Teraz dostane slovo delegát z Talianska, Tomáco Daniele. A tiež chcem poprosiť rakúskeho delegáta, aby sa pripravil na vystúpenie pani Bernadette Forstein sa má pripraviť. V tejto fáze diskusie je možno už ťažké podať niečo originálne, ale my sme tu na to, aby sme dôrazne protestovali proti tomu, aby sociálna politika bola úplne vyprázdnená, najmä pokiaľ ide keď máme pred očami e, talianskú vládu. Ten princíp nič o nás bez nás e, sa úplne stavia na hlavu. Talianský štát e, škrtol prostriedky na sociálnu politiku, najmä pre ľudí, ktorí sú odkázaní na starostlivosť pre postihnutých a pre E, dobrovoľnícke organizácie. Bez nás sa spochybnilo to, čo sa poskytovalo ako sociálne dávky, e, daňové zvýhodnenia a tak ďalej. E, pre nás to jednoducho bola veľmi, veľmi zlá kampaň. Nás urobili zodpovednými za nedostatky v tejto oblasti v Taliansku. A preto e, u nás bol aj vytvorený orgán, ktorý má e, doserať na implementáciu Európskeho, e, na implementáciu dohovoru OSN. Preto, preto žiadame Európsky parlament, aby bral vážne potreby ľudí s postihnutím. A to, čo povedal pán predseda Európskeho parlamentu, ma trošku upokojilo. A je veľmi nespravodlivé, aby práve postihnutí znášali najväčšie dôsledky hospodárskej krízy. Po, požadujeme obrad o 300, o 180 stupňov a e, po, postihnutí produkujú e, e, národný dôchodok a preto je potrebné, e, aby sme e, sa vlastne zamysleli nad otázkou solidarity a ľudskými právami. Solidarita je veľkým nedostatkom spoločnosti v oblasti Stredomoria. Človek sa musí dostať do stredobodu sociálnej politiky a toto, toto je naša nádej. pani Bernadette Feierstein, máte slovo a potom eh, sa pripraví eh, pán eh, Neil z Európskeho parlamentu. Takže nech sa páči, kolegyňa z Rakúska. Ja som sa teraz dozvedela, že tá delegátka z Rakúska tu nie je, takže má slovo kolega z Európskeho parlamentu a potom dostane slovo pán Žolt Fajl z Maďarska. Ďakujem, pani predsednička, pán predseda. Eh, vo svojom civilnom živote som predsedom organizácie pre eh, intelektuálne postihnuté osobnosti a my eh, zvykneme hovoriť, že nikto sa tam nedostal do tejto situácie z vlastnej vôle. E, a mám na to veľmi špecifické dôvody. Keď sa stretnem e, s osobami, ktoré poznám, pýtajú sú, e, ako sa má váš syn. A ja sa opýtam, ale ktorého myslíte, lebo mám štyroch. Ale oni myslia na môjho prvorodeného. A e, ten dôvod, prečo som tu s vami, je môj tretí syn. Christopher je E, dieťa Klinefelta e, e, namiesto chromozomu XY má chromozom XXY. A to spôsobuje jeho posinutie. Čo to znamená? Má veľmi zlé možnosti získať zamestnanie a samozrejme táto možnosť získať zamestnanie sa zvyšuje s mierou nezamestnanosti v Európskej únii. A to je tá rozhodujúca otázka, ktorá je pred nami keď máme takéto mieru nezamestnanosti vo väčšine našich krajín a tie katastrofické počty, ktoré vidíme, tak je jednoducho nemožné zachrániť, uchovať e, sociálny štát tak, ako ho poznáme vo Fínsku. A tí, ktorí majú nejaké problémy, tak tí trpia najviac. A trpia oveľa viac, než ktorákoľvek iná skupina. A preto musíme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 a prosím, aby sa pripravila pani Marian Harkin. Takže teraz má slovo pán Žolt Páj. E, srdečne vám ďakujem. Ako jedno z východí z krízy sa často menuje e, možnosť vzdelávania a tiež možnosť zamestnanosti. Ale otázka je, máme vôbec možnosť využiť tieto ponuky? často čelíme prekážkam a tieto ponuky nemôžeme využiť. Je dôležité, aby vznikol európsky rámec, ktorý odstráni tieto bariéry. Tento rámec musí stanoviť jasné hranice pre všetkých, ktorí jasne povedia, čo sa môže a čo sa nemôže robiť v tejto oblasti. Je dôležité, aby na trhu práce boli vytvorené možnosti pre každého, Napríklad rôzne hospodárske a spoločenské možnosti, ktoré už existujú a tie, aby boli ďalej rozvíjane. A tie sa musia zosieťovať, pretože v krízových časoch nepotrebujeme konkurenciu, potrebujeme súdržnosť. A tiež je dôležité, aby sme pri odstraňo- popri odstraňovaní bariér prispievali aj k inovácii prvom rade si myslím, že je potrebné sústrediť sa na rôzne technológie a pomocné prostriedky, pretože to pomáha ľuďom s postihnutím, e, aby sa lepšie integrovali do každodenného života. Ďakujem. Köszönöm, hogy figyelembe vette az idők. Ďakujem, ďakujem, že ste držali svoj rečnícky čas. Aj ste nám ušetrili trochu času. A Teraz má slovo moja kolegyňa Marin Halkin A chcem tiež povedať, že sa má pripraviť pani Iliana Sajen. Ďakujem. Chcem hovoriť o implementácii dohovoru OSN v časoch krízy pre všetkých občanov, ale najmä pre tých s postihnutím, ktorí sú marginalizovaní, marginalizovaní, ktorí sú zraniteľní nejakým spôsobom. Pre tých je kríza, predovšetkým ekonomická kríza, mať devastujúce účinky. Počuli sme od kolegov z Talianska, Českej republiky, z Krécka o týchto e, dopadoch vo všetkých členských štátoch. Vidíme, že e, kríza e, vlastne e, znamená spiatočku v sociálnom pokroku a e, vidíme, ako to negatívne e, dopadá na kvalitu života, najmä pokiaľ ide o škrty v službách a v e, mnohých rodinách a osobných životoch to veľmi stiažilo život e, pre nedostatok zdrojov, pre zníženú starostlivosť a žiaľ aj pre mnohých ľudí s postihnutím pre zníženie osobnej pomoci a osobných e, možností osobných asistentov a to má veľmi e, tvrdé dôsledky pre mnohých ľudí. Nemôžeme na európskej úrovni hovoriť o slobode pohybu, keď ľudia nemajú osobných asistentov. Ale v tom krátkom čase, ktorý mám v dispozícii, chcem e, zdôrazniť jednu vec. Minulý týždeň tu v parlamente sme e, vydali e, ročný prieskum, ktorý vykreslil dosť e, zlý e, ekonomický obraz Európy. A Európsky semester, ktorý vlastne monitoruje pokrok Európskej únie smerom ku cieľom stratégie 2020. Táto správa je obmedzená len na ekonomické fiskálne indikátory. Hovorí sa tam o stabilite a Neexistujú tam žiadne sociálne benchmarky, nehovorí sa tam o dopadoch e, politiky úspor a samozrejme tí, ktorí sú znevýhodnení, zostávajú neviditeľní. A musíme o tejto kríze začať e, hovoriť inak a z krízy musíme výjsť iný, zmenený, než do, sme do nej vošli. A preto musíme hovoriť o benchmarkoch pre naše, e, e, pre, o našich hospodárskych rozhodnutiach vo vzťahu k sociálnym otázkam. Most szeretném megadni a szót e, Németországból, Ilja. Teraz má slovo Ilja Seifert z Nemecka. A zároveň chcem požiadať zástupcu talianského skôr postihnutých, aby sa pripravil na svoj príspevok. Odzneli tu veľmi mudré veci a ja len dodám. Poprvé, keď tu celý čas hovoríme o tom, že sa vlastne musíme brániť a že tu máme krizu ľudských práv, tak musíme povedať aj to, že dohovor OSN je vlastne nástrojom budovania teda nie je nástrojom obrany, ale je e, nástrojom rozvoja. A po druhé, a toto ešte neoznelo, Európa je väčšia než Európska únia. A keď chceme, aby sme sa posunuli vpred, nemôžeme dovoliť, aby e, krajiny mimo EÚ, teda bývalé členské štáty Sovietské. Sovietskeho zväzu alebo balkánske štáty, tie nesmieme vynechať. Musíme spolu s nimi pracovať a postupovať ďalej. To tretie. Nemecko bolo kritizované, že spolková vláda e, je prekážkou 5. E, antidiskriminačnej smernice. To je pravda a my sa za to hambíme. Ale treba povedať, E, všetky organizácie postihnutých v Nemecku bojujú za piatú antidiskriminačnú smernicu a my to znova zopakujeme, keď sa vrátime domov. A ten posledný bod, keď sa nám podarí, aby sme dosiahli ten obraz človeka, čiže že e, rôznosť je prínosom. Keď toto dosiahneme, e, tak a implementujeme ho do celej spoločnosti, teda nie len e, v rámci hnutia postihnutých a to bude veľmi dobré, budeme tu vlastne pre všetkých a budeme tu aj pre ľudí, ktorí sú bez postihnutia. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz má slovo talianský kolega Čiličione. a zároveň chcem poprosiť nášho francúzského hostia, aby sa pripravil. Ďakujem eh, vám, eh, ďakujem eh, aj členom Európskeho parlamentu. Samozrejme, ľudia s postihnutím nie sú spoločná <laughs> záležitosť. My žiadame, aby sa uznali e, naše schopnosti, náš prínos, e, e, lebo bez nich by to znamenalo veľkú stratu. To nemožno podceňovať. Tuto sú východis- toto sú východiska z krízy. Musíme sa postaviť proti kráteniam lebo inak e, sa bude platiť viac, než sa ušporí. Napríklad e, vzdelanie dieťaťa s postihnutím e, vyžaduje samozrejme veľké prostriedky. Samozrejme je potrebné platiť ľudí, platiť starostlivosť a najmä matky musia prestať pracovať a je potrebné E, si uvedomiť aj to, že títo ľudia potom vypadávajú e, z trhu práce a ľudia e, s postihnutím predstavujú veľkú časť tých ľudí, ktorí sa nepodielajú na pracovnom trhu. A preto je dôležité zabezpečiť nezávislosť. A to by vlastne bolo zvýšenie hodnoty zdrojov. Článok 12 dohovoru OSN hovorí o rovnoprávnosti pred zákonom, čo sa ale deje, keď napríklad niektorý postihnutý nemôže hovoriť, nemôže komunikovať eh, v oblasti právnych záležitostí. Eh, dohovor hovorí o tom, že tí, ktorí potrebujú pomoc, tí potrebujú túto pomoc a musí im byť poskytnutá. Niektorí ľudia s postihnutím používajú alternatívne formy rečina. A Európska únia musí uznať, že všetky komunikačné pomôcky, ktoré sú vedecky uznané, musia byť e, uznané ako platné pri e, rozhodovacom konaní. Ďakujem. A Modi Piot z Francúzska, nech sa páči. Ďakujem. A pripraví sa kolega zo Španielska. E, kolega Manuel e, sa pripraví na vystúpenie. E, Modipio, prezident de l'association. Dobrý deň, som predstaviteľkou organizácie žien, ktoré bojujú proti všetkým formám diskriminácie, menovite dvojitej diskriminácii žien, ktoré sú navyše ešte postihnuté. Chcela by som hovoriť o násilí, ktoré zažívajú ženy postihnuté. 36 žien vo Francúzsku a 72 handik- handicapovaných žien sú obeťami násilia oproti tým bežným 36 Musíme e, z toho vyvodiť následky. Tieto e, formy násilia sú fyzické či e, duševnej povahy E, ženy e, nemôžu e, sa ľahko sťažovať, často sú izolované. A druhá vec, ktorú by som chcela avizovať, je zdravie. Ženy, ktoré sú v situácii postihnutia vo Francúzsku i v mnohých krajinách, nemajú dostatočné zdravotné zabezpečenie. Veľmi málo prístupnosti ginekologických služieb s dobrým prístupom. Ženy v tejto situácii E, pozerajú sa na nás, ako keby sme e, realizovali e, čosi omylom. Ale pritom ženy v situácii s postihnutím sa musia každodenne byť za to, aby boli rešpektované ako rovnocenné občianky. Chcem zdôrazniť, že ak chceme, aby, sa, sme sa, aby sme vyšli z krízy, treba všade zabezpečiť, aby ženy v situácii s postihnutím mali E, zastúpenie vo všetkých výboroch, aby mohli e, nechať počuť svoj hlas, pretože my sme e, občania, máme naše práva, máme naše potreby. Týka sa to rovnako žien a mužov, ktorí by mohli zmeniť svoj pohľad na rozdiely. 22% žien s postihnutím vo, Francúz, vo Francúzsku nachádzajú prácu v porovnaní so 46% u mužov. Je tu diskriminácia rodová a tak naozaj žiadam Európsky parlament a všetky výbory, aby e, zabezpečili, že ženy v tejto situácii boli zastúpené a reprezentované vo všetkých diskusiách. Köszönöm szépen. Spanyolországból Arma Jones Ruiz Manuel úrnak adnám a szót. És fel... Ďakujeme zástupca Španielska. A potom posledný rečník ktorý pripraví, a to je pán Peter Lambrecht. Takže teraz španielský kolega. E, zastupujem Španielsko, radu ľudí s postihnutím, takisto zväz ľudí s e, výnimočnými e, ochoreniami. Teší ma, že môžem tu pred parlamentom prehovoriť čoraz častejšie treba opakovať, že nám je jasné, že práve ľudia s osobitnými potrebami, ich rodiny, ich príslušníci, tí, ktorí sa o nich starajú, i organizácie, ktoré ich podporujú, týchto všetkých sa to výrazne týka. Tí, ktorí e, majú tu najväčšiu, tým, ktorým sa prisíc, pripisuje najväčšia vína, oni musia e, znášať najväčšiu bolesť, e, zásahy do ich ľudskej dôstojnosti. To je to, čo zažívajú. Ako už teda tu odnelo, Napríklad film eh, Les Intouchables vo Francúzsku. Nejde o to, že sme eh, len eh, postihnutí, ale sme aj osamotení. A keď vláda pripustí, aby sme takto zostali bez niekoho po svojom boku, tak práve tí, ktorí sú demokraticky volení, musia túto úlohu splňať. Každý, kto chce mať slobodu a ľudskú dôstojnosť, sám musí dôstojne a slobodne i žiť. A spoločnosť ktorá sa má o týchto ľudí starať, tak táto by mala byť e, prispievať svojim dielom. A tieto, toto finančné inžinierstvo sa naozaj týka ľudí s, s postihnutím. Ino, e, inovatívne myšlienky, spolupráca so všetkými aktérmi v spoločnosti, to je dôležité. A nemalo by sme tu zostať len pri kráteniach. Preto sme volili svojich politických zástupcov. Každý potom tvrdí, že veci sú nemožné. Osoby s postihnutím nie sú súčasťou problému, ale súčasťou riešenia. V živote sú dva typy utrpenia. Niečo nevy, ne, e, nezmeniteľné, chronické choroby napríklad. Ale každý má svoju úlohu a vďaka všetkým tým, ktorí nám pomáhajú, e, znášať to, to, e, to utrpenie, ktorému sa nedá vyhnúť. Ale potom sú tu ešte aj osudy, e, k, e, tí, ktoré nás často, často zasiahnu. A to sú tie volebné úrny, ktoré, ľudia, ktorých volíme, aby nás zastupovali. Peter Lambrecht. Ďakujeme. Teraz pán Peter Lambrecht z Nemecka. Hello, um, I'm a... Uh, Som Peter Lambrecht z Európskej siete pre nezávislé žitie a bývanie. My máme členov v celej Európe a sme v teréne a vidíme naozaj de- e, hrozný dopad krízy už od začiatku. E, často sme e, na to upozorňovali, chceli sme pozornosť Európskej inštitúcií a poslancov a vidíme, že občianská spoločnosť si plní svoju časť zodpovednosti i iné e, medzinárodné organizácie. Nie je to len preto, že by sme e, túto tému mali na e, prvom mieste našich programov, ale tiež nedávne vedecké dôkazy nás utvrdzujú v presvedčení, že dopady sú už ničivé. Čo môžeme urobiť viac, než byť na poplach? Nuž môžeme sa snažiť politikov a tí, ktorí tvoria verejnú mienku, E, senzibilizovať pre túto problematiku a to my robíme v EDF i v ďalších e, organizáciách. Môžeme však robiť ešte viac. Naša sieť e, navrhla návrh pre uznesenie, na uznesenie Európskeho parlamentu. Nechcem sa vyhnúť e, zmetku. Nejde to ten istý text, ktorý sa volá takisto rezolúcia uznesenie, ktorý bude dnes prijatý. Našim cieľom je predložiť uznesenie o, o ktorom sa má hlasovať v Európskom parlamente. Hľadali sme o spoluprácu e, viacerých e, poslancov parlamentu a snažíme sa robiť kroky. A naša cesta je tá e, položiť ústnu otázku k tejto téme v Európskom parlamente. Hovoríme s viacerými členmi výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, aby toto bolo e, na zasadnutí výboru na programe aby to bola ústna otázka z výboru EMPL, aby sa veci rozbehli, aby sme nakoniec dospeli k uzneseniu Európskeho parlamentu. Je to veľmi e, e vysoký cieľ pre takú malú organizáciu, avšak snažíme sa tvrdo pracovať, aby sme e, získali podporu i ďalších mimovládiek a ďalších ľudí. Takže túto príležitosť chcem využiť na to, tu v Európskom parlamente, aby som vás o tomto všetkom informoval. Takisto môžem doplniť eh, doplňujúce informácie. Budem v kontakte eh, s EDF, pretože potrebujeme eh, podporiť všetkých jednotlivcov s postihnutím, aby vaši vlastní politici a poslanci nás podporili s touto iniciatívou. Takže chcem vám poďakovať za túto možnosť. Chceme práva, nie charitu. Köszönöm, azt gondolom, nem lehetne jobb hozzászólás. Ďakujem pekne a myslím, že e, lepšie sme to ani nemohli E, uzavrieť než s vašimi slovami, pretože všetci potrebujeme opatrenia na to, opatrenia, ktoré ktoré kde budú môcť organizácie i postihnutí sami sa zapájať. Najlepšie by bolo, keby ste spoločne všetci spolupracovali a, a predstavovali tieto návrhy Teraz sme sa dostali ku koncu druhej časti tej druhej diskusie. Srdečne ďakujem všetkým účastníkom a viac či menej sme, myslím, dodržali aj časový rámec. A teraz sme pri tretej časti našej konferencie. Tu budeme mať najprv e, e, video e, posolstvo od pána Van Rompuya, od predsedu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 işte bir Elnézést kérünk a technikai probléma miatt, mindjárt próbáljuk meg. Chceme sa ospravedlniť, máme malý technický problém, pokúsime sa ho vyriešiť, dovtedy ja vás poprosím o strpenie. rendben van. Amíg megoldják ezt a technikai problémát, addig azt javaslom, hogy... Nuž, kým technický problém nie je vyriešený, navrhujem, aby sme pokračovali v programe. Chcem poprosiť teraz v tomto zmysle e, rečníkov tretej e, časti našej diskusie, aby prišli sem dopredu a odovzdám im aj predsedníctvo.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 y también al comité. Ako predsedníčka že, že, e, výboru alebo zastúpenia žien v rámci EDF mám tu česť. Spoločne budem viesť s jedným z podpredsedov e, pracovnej skupiny s pánom e, Morgantým. ktorý sa k nám pridá o niekoľko minút. V poriadku, takže moji kolegovia mi povedali, že ste si dnes predpoludním ešte nevypočuli posolstvo pána predsedu rady pána Van Rompoja. E, teraz túto vec dohodíme a e, potom sa, my budeme komentovať e, práve tento príhovor. Nech sa páči video. Youth, women, persons with disabilities. Our actions to restore economic growth and employment are in particular actions to... Naše kroky sú uh, cieľom zachovať náš sociálny model. Ide o eh, blahobyt 500 miliónov ľudí, pretože naša Európa je projektom hodnot. A 500 miliónov obyvateľov je to projekt eh, so srdcom. Želám vám dnes veľmi plodné diskusie. Ďakujem pekne. <laughs> Yo creo que fue la última parte. Voy a pedir a los compañeros. No, už myslím, že to bol koniec eh, prejavu. Chcela by som sa kolegov spýtať požiadať ich, či by to mohli pustiť ešte raz od začiatku. Creo que hay algún pequeño problema con el vídeo, así que mientras... No, myslím, že opäť je tu technický problém s videom. Posnažia sa to vy, vyriešiť, ale začneme už s touto časťou, kde budeme hovoriť o, o voľnosti pohybu a občianstve pre zdravotne postih, postihnutých s ohľadom na otázku, ako môžeme prekonávať bariéry, ktoré nám stoja v ceste, keď chceme chceme uplatňovať svoje právo na mobilitu. Delegácia hm, delegácia skôr neskôr odišla a keď sme dorazili, tak som zistila, že jeden z našich kolegov, ktorý je na vozíčku, Ide o to, že tento kolega má problém ehm, bohužiaľ sa e, došlo k strate tohto vozička na letisku, na letisku. Nemá ho k dispozícii, takže určite budete súhlasiť so mnou, že ide tu o práva občanov a tomu patrí i sloboda voľného pohybu na území EÚ. Jedna alebo jeden región, ktorý poprvýkrát ratifikoval eh, dohovor o ľudských právach, eh, kde ide o práva zdravotne postihnutých v geografickom priestore, kde 24 z 27 členských štátov EÚ tiež ratifikovalo túto dohodu, tak táto dohoda si vyžaduje viacero opatrení, zodpovednosti členských štátov, politických eh, lídrov, vlád, tak aby tieto ľudské práva zaručovali, ktoré eh, musia byť k dispozícii obyvateľom so zdravotným postihnutím. Prístupnosť eh, alebo prístup je, je základným prvkom na zaručenie e, základných práv. Nástroj ktorý horizontálne musí zasahovať do všetkých oblastí, ktoré sa týkajú Európskej únie a členských štátov, hlavne do tých, ktoré týkajú nástroja, tých, ktoré <laughs> ratifikovali nástroj pre ľudské práva. Prístup je základný princíp, ktorý umožní uplatňovať základné práva a základné slobody ľudí so zdravotným postihnutím dohovor v článku 9 stanovuje zákonný cieľ a totiž, že ľudia sa so zdravotným postihnutím musia byť nezávislí a môžu žiť kde chcú, s kým chcú, ako chcú, pričom eh, rovnoprávne eh, sa môžu podielať na všetkých aspektoch života spoločnosti. Vzdelávanie, zamestnanie, kultúra, voľný čas a samozrejme aj politický život. Konvencia sa veľmi jasne vyjadruje aj k tomu, čo musia členské štáty robiť, vyplnili svoje úlohy. Všetci musia prijať príslušné opatrenia, aby zaistili prístup ľuďom so zdravotne postihnutím Rovnako to platí aj pre informačné technológie, informácie, technológie, prístup k tovarom, službám a tak ďalej. Avšak splne sa to takto, máme skutočne prístup k tomu všetkému. Sme skutočne rovnoprávni. Máme tieto základné slobody a práva. Istotne so mnou budete súhlasiť, že na túto otázku stále musíme odpovedať nie. Ľudia s postihnutím ešte stále nemáme plnohodnotné práva. Nemôžeme v plnej miere uplatňovať svoje právo na slobodu pohybu. Ešte stále sa stretávame s prekážkami v všetkých oblastiach nášho života. Podmienky prístupu, vstupu a sú odlišné medzi členskými štátmi a medzi regiónmi. My neustále narážame na bariéry, napríklad v doprave. To, čo dnes hovoril kolega, narážame na bariéry, napríklad pri využívaní istých produktov, napríklad mobilné telefóny. A neustále narážame na prekážky pri využívaní služieb. Čiže máme rovnaký prístup k zdravotníckým službám, sociálnym službám v rámci celej EÚ a v rámci našich vlastných krajín vo všetkých mi miestach a mestách. Ak si prečítate túto publikáciu, ktorú sme ako EDF zverejnili minulý rok, kde tam o slobode pohybu, uvidíte, že sme tam znázornili tie veľké medzery, ktoré existujú. Napríklad, eh, čo sa týka prístupu k službám a tovarom, čo stojí v ceste to, tomu, aby ľudia v plnej miere uplatňovali tieto indikátory. Európska komisia hovorí o troch, eh, má tri nástroje Týka sa prístupu, ja hovorím o akte o prístup, prístupe. Zaznela tu otázka, ako dlho budeme musieť ešte čakať, aby Európska únia splnila ciele, ktoré mali byť splnené tento rok. EDF je presvedčená, že potrebujeme právny akt pre prístup, potrebujeme ambiciózny právny akt, ktorý sa týka všetkých aktov konvencií o ľuďoch so zdravotným postihnutím. Momentálne tiež zažívame iný dôležitý okamih, na ktorý čakáme už dva roky. Čakáme na zverejnenie legislatívneho návrhu o prístupe na verejné internetové teda stránky. Je to veľmi dôležité, hlavne sa ponúkajú služby na internete, ale my obyvateľia s postihnutie. My tieto, my tieto služby na webe nemôžeme v plnej miere využívať. Budúci pondelok sa uskutoční legislatívna alebo bude zverejnená legislatívna iniciatíva a EDF dúfa, že to bude krok správnym smerom, aby sme dokázali realizovať práva občanov so zdravotným postihnutím Ďalej by som chcela poukázať na revíziu verejného obstarovania vo výbore pre vnútorné veci, pre vnútorný trh. A tam sa zdôrazňuje, aký, aká dôležitá je táto oblasť napríklad pre zamestnávanie zdravotne postihnutých. Budúci rok je rokom európskeho občianstva. Bohužiaľ stále ešte je veľmi veľa a práv, ktoré sa neplnia pre ľudí s postihnutím. A najdôležitejšie rovnoprávne uznanie osoby pred zákonom. Mnohí nie sú ako osoby stále rovnako e, rovnoprávny pred súdom. A to, to znamená občiansku smrť, a znamená to e, koniec ich e, občianských práv nemôžu si zakladať rodinu, nemôžu e, voliť, nemôžu si otvoriť ani bankový účet, nemajú vôbec možnosť sami slobodne rozhodovať. Tu ešte je veľa čo dobiehať v prípade rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami. Ženy s zdravotným postihnutím musíme zmeniť náš obraz, ako zaručiť ich práva. Dnešný deň nám slúži na to, aby sme sa podelili o myšlienky a návrhy, ktoré by nám mali pomôcť vybudovať bezbariérovú Európu, kde platia ľudské práva aj pre zdravotne postihnutých. No a teraz dám slovo pre, priamo pani Sirpe Pietikejnen, podpredsedničke Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Nech sa páči, máte slovo. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni, za príležitosť vystúpiť dnes eh, k téme prístupu a riešenia e, vo výbore pre vnútorný trh a v parlamente. Na úvod by som veľmi stručne e, spomenula niektoré základné myšlienky, o ktorých e, ste už dnes viackrát hovorili, a to je otázka ústavných práv. My sa zaoberáme ústavnými právami, ktoré sú subjektívne, pretože prečo o tom hovorím? Pretože to nesie istú perspektívu, keď to robíme v našej legislatíve. Je to niečo, čo zaručujú aj zmluvy. Je to povinné pre komisiu a parlament, aby zohľadnil. Nie je to dobrovoľný aspekt, aj keď veľmi často sa naň zabúda. Po druhé, by som rada e, pripomenula naše spoločné snahy o smernicu proti akékoľvek forme diskriminácie. Myslím, že to by mal byť záverečný cieľ ako nástroj, pretože tak budeme môcť riešiť všetky horizontálne otázky, čo sa týka prístupu zdravotne postihnutých a ostatných občanov a zaručiť ich eh, ústavné práva. No a, a tretí taký všeobecný koncept, toto sú princípe, princípy, základné princípy, ktoré sa oberajú týmito sektormi. No, ďalším princípom je otázka eh, prostredia, ktoré umožňuje prijatie pozitívnych, e, pozitívnych e, faktorov. Takže nie je to len otázka odstraňovania existujúcich prekážok, je to tiež otázka toho, ako spraviť ďalší krok, aby sme umožnili pozitívne kroky, aby všetci boli rovní. Takže kam nás to privádza v niektorých z tých otázok, ktorými sa na výbore práve zaoberáme. Máme verejné obstarávanie, práva pasažierov a internetovú accessibilitu, prístupnosť. Poprvé, pretože sa zaoberáme subjektívnymi právami a individuál, individuál, individuálmi, takže Prvý aspekt je najdôležitejší, ktorý treba za, zohľadniť. Takže to znamená, že keď je definovaná prístupnosť musí byť v našej legislatíve, že rôzne skupiny, skupiny musia byť konzultované, keď sa stanovujú priority a keď sa určuje, čo tvorí e, prístupnosť. Toto je veľmi náročná štruktúra v našej legislatíve, pretože my sme tak neplánovali našu legislatívu. Ak by som začala s verejným obstarávaním, tak poprvé myšlienka tu je, že zaručenie dobrej kvality tovarov a služieb pre všetkých občanov. No a teda čo najlepšie ceny. Ďalej, keď ja kupujeme veci, tak otázka znie, že my ako ľudia sme rôzni. My musíme neustále konzultovať Mhm. platné postupy a rôzne, a, rôzne užívateľské skupiny o ich potrebách a záujmoch. A to znamená, že keď obstarávame ubytovanie alebo počítačové služby, služby či už je to verejná doprava, taxi služby alebo zdravotnícke služby, celý rozsah verejných služieb, ktoré sa obstarávajú, tak ešte pred celým procesom obstarávania treba konzultovať záverečných užívateľov a treba angažovať vlastne skupiny obyvateľov. To znamená, že konzultácie s mimovládkami a organizáciami, ktoré spolupracujú s postihnutými. Ale neznamená to len to. znamená to, že musíme tiež aktívne hľadať v rozhovoroch názorovou službou, prieskumom, aké e, druhy ľudí, s akým druhom postihnutia, čo chcú od služieb a čo oni e, chápu, čo je pozit- to sú pozitívne kroky na a zjednodušenie prístupnosti. Takže to otáča ten súčasný systém. A začína to teda s konečným užívateľom. Po druhé, a to sú postupy verejného obstarávania, sú to otázky kvality služieb. Pomerne často osoba alebo štátny úradník, ktorý kupuje tú službu, nie je ten, ktorý to používa. Takže otázka znie, kto má právo dohliadať na kvalitu e, služby, ktorá sa poskytuje. A ďalej, to znamená, že máme veľ, veľmi rôzne skupiny obyvateľov skupiny s kognitívnymi, s kognitívnym postihnutím alebo komunikačnými eh, postihnutiami. A nie je vždy eh, ľahké uvedomiť si eh, práva, uvedomiť si, čo sa slubovalo v kvalite služby a vedieť, ako sa dá žiadať náprava v prípade, že nie je splnené to, čo bolo žiadané. No a my sa momentálne snažíme na výbore, teraz rokujeme, je otvorených mnoho bodov o smernici. No je tu znenie v článku, ktoré určujú úlohu organizácií zdravotne postihnutých, aby vykonávali úlohu, úlohu nejakého dozorcu. Takže potom, čo sú identifikované e, navštav, navštívia možno lokality, alebo môžu využiť, môžu robiť in, rozhovory a potom, ak to bude potrebné, môžu sa porozprávať s poskytovateľom služieb alebo od tovarov alebo verejným subjektom. No a ja myslím vážne, že my potrebujeme e, zosilniť hlasa užívateľov a rôzne skupiny zdravotne postihnutých no, kvôli komunikácii a kognitívnym problémom. Často sa stáva, že skupiny sú malé a v prípade služieb to môže byť eh, veľmi obmedzený počet ľudí a ich hlas bez eh, takejto pomoci by nezachádzal dosť ďaleko a nemal by dopad dostatočný. Už dobre. Takže tri elementy, ktoré navrhujem k legislatíve o verejnom obstarávaní, to je poprvé verej, stratégia na verejné obstarávanie, aby bola povinná. Neviem, či je to možné. A ako súčasť povinnosť pre štátnych úradníkov a pre politikov, aby tí načúvali potrebám, aby zistovali potreby, priority e, skupín užívateľov a aby zdôrazňovali potreby ľudí so zdravotným postihnutím alebo iných občanov s rôznymi potrebami. Ďalej, otázka, o ktorej som hovorila, právo organizácie. Pani Sirpa, nemáme už veľa času. Ešte jednu minútku, áno, už končím. No až a na záver právo žiadať nápravu v praxi, takže toľko k verejnému obstarávaniu. A ešte by som chcela dodať, že internetová prístupnosť dostala sa na náš stôl. Ja sa teším z vašich pripomienok výskumu komisie. Zistilo sa, že len 10 internetových stránok, kde sa poskytujú e, služby, sú prístupné, ako vieme. Že čoraz viac služieb je na internete, je to veľmi dôležitá otázka ústavných práv. No a je to otázka, na ktorú treba klásť osobitný dôraz pre zdravotne postihnutý je to ešte treba klásť dôraz na dopravu od dverí k dverám a toto je stanovisko parlamentu k tomuto balíčku. Ďakujem pekne. Muchas gracias, señora Sirpa. Tiene ahora la Ďakujem veľmi pekne, pani Sierpa. A teraz má slovo Pekka Tomia, ktorý je pokladníkom e, Európskeho fóra pre postihnutých. Ďakujem, pani predsednička. Neviem, či teraz mám hovoriť ako e, pokladník, ale budem v každom prípade stručný. V súčasnosti existuje veľa prekážok, ktoré stoja v ceste osobám s postihnutím, aby využívali rôzne slobody. My ako ľudia s postihnutím pociťujeme zásadné bariéry, aby sme mali prístup k rozhodujúcim e, e, tovarom a službám teda e, na rozdiel od ostatných alebo od väčšiny občanov EÚ. V úsmernení pre e, slobodu, ktoré sme zvernili, zverejnili ako EDF minulý rok, e, tam poskytujeme prehľad rôznych prekážok, ktoré, s ktorými sa stretajú osoby s postihnutím. Súčasná situácia v rôznych členských štátoch pokiaľ ide o prístupnosť, e, je veľmi odlišná. A to vedie k tomu, že aj pravidlá v jednotlivých členských štátoch sú veľmi, veľmi odlišné aj v rámci EÚ. Osoby s postihnutím majú právo voliť a byť volení, a to rovnoprávne s inými občanmi EÚ. Ale v skutočnosti existuje množstvo reálnych a právnych prekážok, ktoré nám znemožňujú naplno sa zúčastňovať na politickom procese. Napríklad zúčastniť sa v európskych volieb alebo komunálnych volieb. To sú všetko ale práva, ktoré bežný občan Európskej únie má. Zo strany Európskej únie teda potrebujeme pomoc. Najmä v, v tom, e, aby bol prijatý ambiciózny e, predpis, ktorý hovorí o prístupe k tovarom a službám. Myslím predovšetkým na tému prístupnosti Mm, existuje veľmi jasná a obsiahla definícia prístupnosti. A tiež aj e, veľmi široký obsah pôsobnosti alebo rozsah pôsobnosti. A potom samozrejme sankčné mechanizmy, aj tie je potrebné vytvoriť, aby bolo možné postihovať porušenia a tiež požadovať náhradu, keď e, nie sú pravidla prístupnosti splnené. E, tiež je potrebná podpora EÚ na to, aby sa zlepšila participácia osôb s v oblasti verejného obstarávania tiež pokiaľ ide o prístup k internetu. EDF je presvedčená o tom, že v rámci digitálnej agendy sa komisia, Európska komisia vážne touto témou zaoberá a že ďalej pris, prispeje ku prijatiu veľmi ambiciozného predpisu a smernice. Teda ide o prístup ku web stránkám verejných inštitúcií. Podpora inštitúcií EÚ vo všetkých týchto témach preukáže, do akej miery sa Európska únia vážne zaviazala splneniu záväzkov dohovoru OSN a e, má záujem o slobodný prístup e, všetkých občanov EÚ. Srdečná vďaka, Pekka. Chcem vám oznámiť, že aj Claudio Morganti sa zúčastňuje, on je podpredseda medziinstitucionálnej skupiny e, pre osoby s postihnutím v Európskom parlamente. On nám pomôže, aby sme sa e, dobre, aby sme dobre prešli tou druhou časťou našej rozpravy. Takže e, Nery Krusty, ktorá ktorá je podpredsedničkou, eh, ktorá má zodpovednosť za digitálnu agentu. Veľmi rada by som eh, medzi vás prišla do Európskeho parlamentu. Eh, ide o to, aby ľudia s postihnutím neboli vylúčení z prístupu ku webovým stránkam. Prečo tomu je tak? Lebo často ignorujeme potreby týchto osôb a pritom riešenie môže byť také jednoduché a toto je podstata môjho posolstva. Internet poskytuje e, veľmi rozsiahle nové e, nástroje a služby. Otvára prístup ku hospodárskym službám a tiež umožňuje spojenie so vzdialenými, napríklad aj prístup ku um, kvalitnej zdravotnej starostlivosti. To sú všetko veci, ktoré ľudia budú robiť prostredníctvom služieb online. Predstavte si, aké by to bolo, keby ste nemali prístup k týmto službám, lebo napríklad nedokážete dobre vidieť alebo nedokážete dobre e, písať na klávesnici a nemôžete mať prístup k webovým stránkam a predsa mnohí ľudia s postihnutím každý deň nemajú takýto prístup. Existujú ale riešenia, ktoré sú jednoduché, ale často ich implementácia v e, rámci Európskej únie bola veľmi zanedbaná. E, niektoré členské štáty zaviedli pravidlá, ktoré sú nedostatočné alebo nekonzistentné vývojári, ktorí chcú poskytovať služby, sa často potýkajú s veľmi odlišnými štandardmi v jednotlivých členských štátoch. A ja chcem vyriešiť tento problém. Náš eh, legislatívny návrh zabezpečí, aby väčšina webových stránok eh, eh, vládnych inštitúcií a verejnoprávnych inštitúcií boli prístupné Mm, aby sme zabezpečili rovnaké e, štandardy. Náš návrh zjednoduší e, poskytovateľom, e, aby mohli poskytovať takéto služby. Ide o veľký trh a množstvo ľudí takto získa prístup, k rovnaký prístup k službám v rámci digitálnej agendy. Ideálne by samozrejme bolo, aby všetky webové stránky a interfejse eh, mali eh, rovnaký prístup, teda nielen verejné služby. Ale ja dúfam, že ten impuls z našej iniciatívy sa prehúpne aj do iných oblastí. Chceme, aby digitálne možnosti boli prístupné všetkým. Dnes e, robíme prvý významný krok smerom k tomuto cieľu a dúfam, že všetci e, sa budete e, podielať na dosiahnutí tohto cieľu. Očakávam výsledky vašej konferencie a e, dúfam, že nájdete dobré riešenia, ako zlepšiť práva ľudí s postihnutím v Európe. Muy bien, pues llegamos a la parte plenaria, el debate plenario y el momento. A teraz prejdeme k rozprave v pléne. Teraz odovzdám predsedníctvo pánovi Morgantimu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Všetkých vás srdečne vítam. Je mi ľúto, že som s vami nemohol byť od začiatku. Bol som eh, v eh, Taliansku Mal som tam iné povinnosti, preto som prišiel trocha neskôr. Som rád, že sa teraz môžem ujať slova. Dnes popoludní ide o mobilitu. Mobilitu ľudí s postihnutím. A je to jedna z najdôležitejších tém, ja sa veľmi zasadzujem o riešenie tejto témy, eh, najmä ako zástupca predsedu E, skupiny pre ľudí s postihnutím. A e, budem, budem hovoriť veľmi, veľmi stručne, ale napriek tomu vám chcem e, povedať, že sa nám podarilo už dosiahnuť isté víťazstva v Taliansku až do obdobia pred niekoľkými mesiacmi v Taliansku to bolo tak, že sme boli jednou z mála krajín, možno jediná krajina, v ktorej postihnutí nemali uľahčený prístup vo všetkých oblastiach. Ja som sa zasadzoval za to, aby aj v Taliansku sme sa prispôsobili európskym pravidlám. A moje mesto, z ktorého pochádzam, Práto, implementovalo tieto pravidlá. Som na to hrdý. Pochádzam z Práto a to je mesto, ktoré ako prvé e, zaviedlo nový preukaz pre postihnutých. Ide mi o to, aby sme senzibilizovali ľudí pre túto tému a Európska komisia a členské štáty musia e, túto otázku riešiť. A ide mi o to, aby sme aj občanov v našej krajine senzibilizovali, pretože občania si musia uvedomovať, aké možnosti sú v tejto oblasti. Aj v Taliansku sa často pozeráme na Európu ako na čosi vzdialené. Európa tu ale musí zohrať úlohu. Musí preberať stále viac zodpovednosti, najmä pri pohľade na budúcnosť. My sme stále viac závislí na Európe a preto Európa sa musí ujať svojej úlohy. A poslanci a, a po, aj poslancov, aj občanov musí senzibilizovať. Ešte raz vám srdečne ďakujem za to, že ste prišli a teraz udelujem slovo pani pani Povdalovej z Európskej asocie pre dušne postihnutých ľudí. Zastupujem e, ľudí s, pos- s zraneniami mozgu. Mozog je veľmi dôležitý pre náš život. Spravuje vlastne všetky naše vnútorné aktivity a naše vonkajšie konanie v Európe je viac ako 2 milióny ľudí, ktorí utrpeli e, z, ročne, teda sú 2 milióny ľudí, ktorí utrpia zranenie mozgu. Väčšina z nich sú mladí ľudia, majú pred sebou dlhý život, a, ktorý budú musieť prežiť so svojimi novými obmedzeniami. A často sa sú obmedzení na to, aby zostali doma a čakajú, ako prejdú roky ich života. Nie, sú dovo- nie je im dovolené, aby mal, boli plnohodnotnými občanmi. Dôsledky, ktoré ľudia ťažko chápu, sú, že často vlastne sú obmedzení v rozpoznávacích funkciách. Napríklad nevedia nájsť cestu späť domov alebo nedokážu komunikovať. Vedecky je dokázané, že E, osoby s takýmto postihnutím môžu získať vyššiu kvalitu životu, života, ak sa im dostane primeraného e, ošetrenia bezodkladne. Žiaľ, ale vo väčšine členských štátov to tak nie je. Niektoré krajiny vôbec e, nepripúšťajú tento problém. Niektoré si tento problém uvedomujú, ale E, znižujú zdroje, ktoré pomáhajú týmto ľuďom integrovať sa do života. Je veľká priepas medzi e, dohovorom OSN a e, životnou realitou takto postihnutých ľudí. Je potrebné, aby Európsky parlament prijal kroky, aby ľudia s postihnutím mozgu mohli sa integrovať do života ako aktívni občania. Je potrebná spolupráca. A musíme trvať na tom princípe nič o nás bez nás. Ďakujem. Hola, Philippe eh, Sazal, Consiglio francese delle... A teraz má slovo Filip Sacial a na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Chcel by som vyzdvihnúť dva e, podstatné body, ktoré podľa mňa tu nedostatočne boli dnes e, riešené. Všetci sme pochopili e, to, čo môže do života postihnutých vniesť dohovor OSN, ak sa správne aplikuje. Ale ak by sa tak malo stať, potrebujeme určitú chápavú silu a určitú normatívnu silu. My postihnutí z dola a chápeme, že krajiny e, si jednoducho e, vytvorili dobré svedomie, lebo ratifikovali dohovor a veľmi rýchlo e, sa snažia obísť povinnosť aplikovať ich. Preto sa 2. júla vo Francúzsku Senát rozhodol, že určité vec, veci nie sú aplikovateľné v našej krajine, pretože nie sú dostatočne pre, precízne sú to finančné dôvody, ktoré našu vládu nutia e, k neaplikovaniu tohoto dohovoru. Takže si, by sme si želali pomoc, silnú pomoc EÚ, aby tento dohovor bol naozaj e, dôležitá normatívna e, báza, aby všetky naše pravidlá dávali povinnosť krajinám ratifikovať, modifikovať následne svoje legislatívy. Jedna z prekážek je určite skutočnosť, že legislatíva že je tu brzdenie a e, určite si možno položiť otázku, pretože určití prezrečníci dnes už povedali, že potrebujeme Európu zjednotenú na sociálnom, fiškálnom pláne, aby sme naozaj lepšie dodržiavali dohovor, aby to bola naozaj sila, keďže sa to tu nebude e, používať tak, Eh, ak by sa eh, to aplikovalo, tak eh, postihnutí môžu sa obracať na inštitúcie a boli by tu naozaj povinnosti pre signatárske krajiny dohovoru. Ďakujem za pozornosť. Prosím, oratore Antonios Antonio Šaropokos, zástupca tajomníka Greckého zväzu posinutých. Nech sa páči. Ďakujem. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, je pre mňa veľkou cťou, že môžem byť tu v Európskom parlamente ako jeden z zástupcov našej Národnej federácie pre postihnuté osoby. Čo skoro má byť e, schválený Európsky akt pre prístupnosť a to je veľký milník, je to si na čo čakáme, pretože to zmení celé prostredie. Našim cieľom je zaistenie rovných podmienok pre sebestačnosť a konať samostatne v zásade ide o prístup do spoločnosti, o rovné príležitosti pre všetkých a nediskrimináciu. Je veľmi dôležité povedať jasne, že posilnenie e, tých ustanovení pre prístupnosť je úlohou všetkých vlád Európskej únie podľa dohovoru OSN pre práva postihnutých osôb. Táto úprava je prvou medzinárodnou zmluvou v oblasti ľudských práv, ktorú podpísala Európska únia a pokrýva všetky e, hospodárske a kultúrne práva, ako aj ďalšie práva. Keď zoberieme do úvahy to, ako, č, ako ťažko boli posunuté e, osoby e, súčasnou, osoby s posunutím súčasnou hospodárskou krízou, tak je naliehavé, aby sme sa všetci združili okolo myšlienok Európskeho fóra pre postihnuté osoby a snažili sa zvrátiť tento nepriaznivý vývoj. Myslím si, že by sme mali volať po spravodlivej spoločnosti, ktorá je založená na vzájomnom rešpekte. A chcem ešte dodať, že otázka, ktorá sa väčšinou spája s osobami s postihnutím sa vlastne dotýka všetkých, pretože to, aby človek sám sebestačne pohodlne mohol využívať rôzne infraštruktúry a služby a zároveň byť informovaný, to je vlastne základné ľudské právo na seba určenie, na ktoré má každý nárok, každý európsky občan. Ďakujem. Jean-Luc Simon, prezident... Teraz má slovo Jean-Luc Simon. Je predsedom People's International. Ďakujem, pán predseda. Dámy a páni, sme tu dnes po tretí krát, aby sme si potvrdili naše práva a predovšetkým, aby sme potvrdili my, ľudia s postihnutím, aby sme, e, ako, ako my, ľudia s postihnutím, sa staviame voči kríze, ako sa ju učíme prekonať a často e, sa posúvame ďalej napriek kríze, ktorá je okolo nás. E, ak existujú vôbec experti na krízu, tak to sme my. Ak sú tu odborníci na alternatívne riešenia, tak to sme my. A jedno z takýchto riešení, riešení je apelovať e, na e, možnosti, ktoré tu dnes nie sú, aby sme e, aby všetky osoby, ktoré prispeli napriek bariéram, ktorým my sú konfrontovaní, sme si rozvinuli schopnosti a želáme si, aby sa stali pomôckami pre všet, rozvoj všetkých. Potrebujeme na to skutočnú politiku participatívnu, aby táto účasť nebola len dobrovoľná, ale aby bola e, v rámci e, spôsobu, ktorý bude odmeňovaný, to znamená, každý postihnutý by za, svoje, za svoj prínos spoločnosti a je bol odmeňovaný. Dôležité, aby sa, aby sa takáto participácia definovala kritériami Nejde len o našu samotnú prítomnosť za diskusným stolom, e, je to sú určite rozhodujúce, ale to nepostačuje. My sa musíme zúčastňovať všetkých etáp rozvoja a hľadania riešení, aby táto účasť bola efektívna, produktívna a na to je potrebné, aby e, bola definovaná, podporená takým spôsobom, keď, kde by sme e, naozaj rozpoznali, či proces je participatívny alebo či ho treba tou či onou formou prispôsobiť. Ďakujem. Merci. Uh, please uh, ask the person to raise uh, the hand when ready to speak. Uh, Prosím, identifikujte sa, aby kamera vás mohla snímať, keď hovoríte. Ďalším rečníkom je Jeremy, Bo, Jeremy Bolding je predsedom Európskej siete pre nezávislosť alebo nezávislé bývanie. Ďakujem, pán predseda. Je mnoho prekážok, priame, nepriame. Dobre ich poznáme. Dnes hovoríme o prístupnosti, o nedostatok službe a tiež hovoríme o krátení štrukturálnych fondov. Stretávam sa s ľuďmi, ktorí sú posunutí a sú posunutí proti vlastnej vôli, ale nikto ich nepočúva. E, niektorí vlastne a vlastné domy, ale nie sú pre nich prístupné. A namiesto toho, aby dostali pomoc e, na prispôsobenie týchto e, domov, musia žiť v inštitúciách a to je porušenie ľudských práv. Tieto krajina hovoria, že, krajiny hovoria, že implementujú zásadu nezávislého bývania. A Eh, ja som... Eh, môžete si to všimnúť, ako pracujeme na našej webovej stránke. Hovoríme o participácii, ale mnohí mladí ľudia hovoria o nedostatkoch. Dostali napríklad eh, dostali mm, štipendium, aby mohli z Bulharska do Viedne, ale nemôžu ísť, pretože nemajú peniaze na osobných asistentov teda e, tieto Šimené nemyslia na e, osobných asistentov, tak to museli nechať. Stratégie pre prísť krachujú. E, výskumné projekty napríklad. e, e sa my sme zainteresovaní do e, projektov, ktoré sú financované s jedným rámcovým programom a e, každý samozrejme musí byť nejaká komisia, ktoré je prístupné a preto chceme vás vyzvať, aby, aby sme prijali takú, e, také uznesenie, ktoré je aj v zhode s našimi dokumentami. Len ľudia, keď budú musieť platiť za e, svoje zločiny, len vtedy e, sa zamyslia nad tým, či budú v nich pokračovať. Ďakujem. Ďalším rečníkom Liven Bowers z Asociácie pre postihnutých. Ďakujem za možnosť prehovoriť v mene Medzinárodnej uh, Eh, našej organizácie. Zastupujem 200 tisíc eh, eh, Európanov a ich rodiny. Je dôležité je hovoriť o našej perspektíve na tomto fóre v rámci tohto roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami a tešiať sa na budúci rok európskeho občanstva. My sme všetci skúmali situáciu starnúcich z hydrocefalitídov a e, my sme e, určitými priekopníkmi, ukazuje nám to obraz do budúcnosti. Táto starnúca a rastúca skupina ukazuje na, e, na bariéry, nedostatok prístupu k zdravotníckým službám, vzdelania, E, e, rôzne nerovnosti. Pozerajúc sa na týchto priekopníkov, pozeráme sa na ďalšie generácie. Kým to nevyriešime, nie je to otázka len peňazí, ale prístupu. Takže sme dokumentovali naše zistenia v materiáli, ktorý sa volá e, vaš, väž, väčšie investície v termínoch takých po, pojmoch, aby to politici pochopili. Ide o to rozpoznať situáciu, neignorovať ju. Myslím, že môžem ukázať príklad. Deti s touto chorobou vrátane majú prístup k multidisciplinárnej starostlivosti. Ako náhle majú 18 či 21 rokov, len málo z nich majú multidisciplinárnu starostlivosť. Ako náhle sa rozpozná táto zložitá situácia, môžeme spolupracovať s politikmi aby sme sa postavili výzvam, aby sme zabezpečili, že zničíme prekážky pre e, e, ľudí s, s, tou, s touto chorobou. Teresa. Ďakujeme. Teraz Teresa Eilavan zo Španielského zväzu postihnutých. Dobrý deň. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade vám chcem poďakovať za to, že môžem byť e, tu prítomná aktívne. Ľudia s postihnutiami v Európskej únii trpia osobitne, pokiaľ ide o následky finančnej krízy. Toto nie je len finančná kríza, ale aj sociálna kríza. 2. decembra sa poprvýkrát v Španielsku uskutočnila demonstrácia ľudí s postihnutím podľa údajov policie sa na tomto pro, e, proteste zúčastnilo viac ako 90 tisíc ľudí. Zväz, e, ktorý má viac ako 4 milióny aktívnych e, členov, vyzval teda k tomuto protestu. Chodoba sa netýka len jednotlivcov, ale týka sa to aj sociálnej kohezie alebo jej škodia. Ak tu chceme jednotne konať, tak náš, náš zväz spolu s inými platformami e, v januári vytvoril štátnu platformu, ktorá je veľkou platformou na, s cieľom konať v terciárnej oblasti zastúpenie viac ako 9 miliónov občanov. Musíme viac investovať do sociálnej kohézie, humánny kapitál, inovácie. To je tu veľmi dôležité. A určite viete, že v rozhodujúcich oblastiach, kde kde sa pozerá na sociálne inovácie, to je vzdelávanie a tak ďalej, sociálna integrácia. Vo všetkých týchto oblastiach je tomu tak, že ľudia s postihnutím sú tou skupinou, ktoré majú najväčšie nebezpečenstvo e, izolácie. Viac než kedykoľvek predtým potrebujeme potrebu po pomoc Európy a pomoc členských krajín viac, než kedykoľvek potrebujeme politiku a opatrenia, ktoré nás budú chrániť, ktoré nám pomôžu chrániť práva, ktoré sme tak ťažko vydobili. Potrebujeme pomoc eh, Európskeho sociálneho a kohezného fondu. Ďakujem. A teraz zo Španielska prejdeme do Švédska. Pán Lindberg. Ďakujem. Eh, dobrý deň. Som predseda a eh, zväzu nepočujúcich v Švedsku. Nahradzam kolegu Larsa. Téma, o ktorej práve diskutujeme, že totiž tu máme 80 miliónov ľudí v Európe, ktorých zastupujeme, to sú ľudia s funkčnými postihnutiami. Samozrejme, že sú tu osoby, ktoré majú znalosti, skúsenosti, vecné znalosti a chcem poukázať na text dohovoru OSN tam je napísané celkom jasne, mám tu celkom jasne napísané článok 4, to sú všeobecné opatrenia. A tu pri bode 3 je napísané nasledovné. Musíme neustále konzultovať a každá inštitúcia e, e, by mala nám pomáhať e, obraciať sa na nás ako expertov. Voľný pohyb, e, občianská účasť ľudí s ide o to zbaviť sa prekážok. Voľný pohyb, už to je niečo rozhodujúce v politickej spolupráce v Európe. Sú však rôzne predpoklady a okolnosti v členských krajinách. V zákonných predpisoch existujú závažné prekážky pre skutočný pohyb ľudí s postihnutím, napríklad prekážky v mobilite, alebo aj vo vzdelávaní a na vnútornom trhu, to všetko je proti rastu a medzinárodnej konkurencieschopnosti Európy. EÚ má dôležitú úlohu aby tu bolo viac mobility pre ľudí s postihnutím. A to normatívnou prácou a tým, že sa smernica zlepší a posilní. Menovite pre všetky podniky, ktoré sa snažia v tejto oblasti dosiahnuť niečo pozitívne. Iba takto môžeme spoluprácu medzi všetkými aktérmi rozbehnúť. Strategická výskumná práca, e, prostriedky štruktúrnych fondov, len to všetko môže poskytnúť integrujúcu formu plánovania spoločnosti. Švédska delegácia by chcela osobitne zdôrazniť to, že Európska únia musí prijať viac zodpovednosti pre medzinárodnú normatívnu prácu, tým, že vo svete sa budú realizovať štandardizačné práce vo svete. Európska únia by napríklad u, pri normatívnych prácach uplatniť viac e, odborných vedomostí a EÚ by sa mala postarať o to, že štrukturálne fondy v EÚ obsahujú aktívne opatrenia pre inkluzívny e, vývoj spoločnosti. Okrem toho je tu protokol EDF, ktorý máte v podkladoch. Ďakujem. Ha dato la parola al signor Benglind Stefans Dottir, presidente dell'Unione Europea dei Sordi, per tre minuti. sa Európskeho zväzu nepočujúcich. Hello everyone. Vítajte všetci. Využijem posunkovú reč. Zastupujem tu Európsku úniu nepočujúcich vrátane Norska, Švajčiarska a Islandu. Všade v Európe prebieha výskum. I v členských krajinách. Dostali sme 500 odpovedí. 85% odpovedí je od e, sluchovo postihnutých, ktorí používajú posunkovú reč. Čo tu najviac rezonuje, to je e, využitie tlmočníkov s posunkovou rečou. 50% odpovedalo, že kvalita je veľmi nízka. 42% sa stiažovalo, že, nedost, že je tu nedostatok tlmočníkov a tak voľný pohyb pre e, nepočujúcich je zložité, ale voľný pohyb je naozaj dôležitý pre všetkých, všetkých v Európe i pre užívateľov posunkovej reči. To vo všeobecnosti znamená, že ak chceme e, voľný pohyb pre horizontálnu pre horizontálne zákonodárstvo na európsku okay, a e, medzinárodnej úrovni a tiež potrebujeme štandardizáciu e, európskych tlmočníkov posunkovou rečou. To znamená, že my ako užívateľia E, posunkovej reči. Je nás 800 tisíc, len 6 tisíc tlmočníkov máme k dispozícii z posunkovou rečou. Potrebujeme po, pokrok, potrebujeme kvalifikované vzdelávanie pre týchto tlmočníkov, tak aby sme mohli využiť voľný e, pohyb v Európe. Ďakujem. Teraz má slovo Peti, e, pani Petitjean z francúzskej rady pre ľudí s postihnutím. Merci. Uh, bonsoir à toutes et à tous. Všetkým vám chcem popoľať pekný večer. Chcem prezentovať situáciu handicapovaných a prosím, chceli by sme osobitnejšiu pozornosť našim potrebám, našim očakávaniam v definovaných politikách Európskej únie rovnako tiež v oblasti vzdelávania, si želáme záruky na základe e, rovnosti, pokiaľ ide o prístup k vzdelávaniu, všetky návrhy, ktoré e, e, majú aj ďalší mladých. Máme tu veľké prekážky v oblasti mobility a to obmedzuje našu schopnosť cestovať vzdelávať sa, pracovať. Je to silný zákon, ktorý musí spustiť Európska únia, ktorý by umožnil sociálnu participáciu, pokiaľ ide o voľný čas, šport, občianstvo. Reálna inkluzívna politika, ktorá e, vychádza z, tejto, z tohto predpokladu a to je vyjadrenie práva a základných slobod je dôležité, a to sú posledné slova, je dôležité, aby sme zrovinili sociálny dialog s mladými, aby sme im umožnili angažovať sa ako aktéry na konštrukcii a rozvoji európskej politiky inkluzívnej pre Európu, ktorá bude otvorená všetkým. Ďakujem. Slovo má teraz pani Martina Anderson na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem vám za takéto fantastický program. Je to neuveriteľné, e, znepokojujúci trend, ktorý vnímam i v Írsku u nás, že kríza sa využíva ako výhovorka na implementáciu silných e, e škrtov často sa škrtá dôležité financovanie pre ľudí s znevýhodnením. V Severnom Írsku sa naše výveženosti zoškrtávajú, odstraňujú sa veľmi potrebné príjmy pre ľudí s postihnutím a zabraňuje sa mnohým z nich v živote nezávislo. V čase ekonomickej krízy nie napriek tomu, že my vidíme, že najzraniteľnejší a marginalizovaní v spoločnosti nie sú e, ochránení. a oni sú práve terčami škrtov. Mala som tu skupinu návštevníkov v parlamente a jeden z nich bol na vozíčku. Bola som naozaj šokovaná, že som zistila, že v centre Bruselu sme našli len dve reštaurácie, ktoré dokázali zabezpečiť prístup e, pre postihnutých e, do reštaurácie i na toalety. Ako občan Írska a Európy si myslím, že toto je e, naozaj smutné. Je rok 2012, nie 1812. Naozaj musíme sa oveľa tvrdšie snažiť, aby sme mali plný prístup pre každého, tak, že ľudia budú môcť mať voľný pohyb ktorí im zaručujú zmluvy a aby mali možnosť e, e, žiť dôstojný život. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pán e, Zaupe z Maďarskej, Maďarského združenia pre zdravotne postihnutých na 3 minúty. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Milé kolegyne a kolegovia, situácia zdravotne postihnutých je rôzna, čo sa týka jednotlivých krajín aj kultúr. Prezradza to mnohé o spoločnosti, to ako sa zaobchádza so zdravotne postihnutými. A preto je ten signál veľmi dôležitý a totiž, že táto, tento dohovor o zdravotne postihnutých vôbec existuje. To je veľmi dôležitý signál. Ja osobne som postihnutý v druhom roku života. Som kvôli zlému použitiu liekov prišiel o sluch spolu s kolegami. Takto vyrastla vyrastla v takých podmienkach, že maďarská znaková reč nemohla sa používať. Naša, naša znaková reč nie je uznána, aj špeciálni pedagógovia túto, tento jazyk neakceptovali a vyučovali nás bežným spôsobom. No a vy ste si dokážete hm, predstaviť, že jediný, eh, jediný spôsob, ako sa dorozumieť, bolo očítať a spier. Viete, aká dôležitá je komunikácia v živote človeka, pretože eh, komunikácia je základ, osud človeka. Ak dieťa dieťa správne počuje, ide do školy, vyrastá, tak eh, správne ovláda eh, materinský jazyk a na základe toho sa potom podporuje. Nás deti s rodičmi, ktorí počujú, ale nepočujeme. No a Náš rodný jazyk nie je, náš rodný jazyk to nie je jazyk našej mat- matky, ale iný jazyk. Učíme sa um, vzájomne, pretože mali sme ja sa vlastný jazyk a tak sme sa stali uh, nejakým spoločenstvom s vlastným jazykom. A preto je toto veľmi dôležité. Musíme podporiť výuku znakovej znakovej reči. Musíme podporovať ľudí s, s sluchovým postihnutím. Potrebujeme zákony, regulácie, ktoré vytvoria legislatívny rámec, tak aby sme mali možnosť, máme dohovory, máme zákony o rovnakom zaobchádzaní, máme zákony o verejnom školstve. Máme málo času, ale Treba sa sústrediť na vzdelávanie, zariadenia, ktoré sú integratívne a ktoré nie sú integratívne, musia vypracovať nové technológie a treba zaistiť na to aj finančné prostriedky. Finančná kríza nám našu úlohu neuľahčuje. Aj napriek tomu fungujú služby pre znakové, znakovú reče. Mnohé programy sú s titulkami a mnohí môžu študovať aj na vysokých školách, aj medzi ľuďmi, ktorí sú sluchovo postihnutí aj v Európe. No a správne je, že sme na dobrej ceste. Musíme nájsť len ľudí, ktorí chcú s nami sa vydať na túto cestu a pomôcť nám. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. No dobré, a ďalším rečníkom je Corinne Clement z Európskeho fóra na 4 minúty. Nech sa páči. Bonjour. Je m'appelle Corinne Clermont. Je... Dobrý deň, volám sa Corinne Clermont. Som z Francúzska a dnes tu zastupujem Európsku platformu pre no, to reprezentantov, čo sú osoby, ktoré sú duch, e, ktorí sú mentálne postihnutí a ktorí hovoria o svojich právach a potrebách. Spoločnosť v Európe, pozri sa na spoločnosť v Európe znamená to aj voliť v európskych voľbách. Všetci musia mať právo voliť. Voľby musia byť prístupné aj nám. Neznamená to len bezbariérový prístup do volebných miestností. Je nevyhnutné, aby volebné programy boli priateľné pre všetkých, musia byť ľahko zrozumiteľné a potrebujeme informácie ku všetkým voľbám, aby sme pochopili, o čo v nich ide. My sme plnoprávni občania a preto musíme byť informovaní, aby sme mohli plniť naše občianske úlohy. Musíme tiež pomáhať postihnutým pri kandidovaní vo voľbách. Prečo jedného dňa by sa nemohla stať poslankyňou Európskeho parlamentu napríklad aj osoba s mentálnym postihnutím. Existuje v tomto smere istý program a bolo by dobré, ak by európsky poslanci si prečítali príslušný text a oboznámili sa s niekým z našich zástupcov. Ďakujem za pozornosť. La facoltà la signora Isabel Bayonas de Ibarra, Comitato Spaniolo. Teraz pani Isabel Bayon, eh, Španielský výbor zástupcov eh, zdravotne postihnutý na dve minúty. Kolegyne, kolegovia, preambula dohovoru o právach ľudí zdravotne postihnutých uznáva, aké dôležité sú rodiny, pretože význam mužov a žien. Dôležitý, ja som sa vzdala všetkého, aby som sa starala z plných síl o môjho autistického syna. Na to nesmieme zabúdať, nesmieme zabúdať na rodin, rodiny. A preto je podpora rodiny veľmi dôležitá, pretože rodiny eh, eh, garantujú eh, sociálnu ochranu, zdravotné slúži prístup k bývaniu, ubližila tiež uznanie, uznanie tých, ktorí obetovali svoj život starostlivosť iných. Treba si uvedomiť, že rodiny a osoby s zdravotne postihnutí majú rovnaké práva ako všetci ostatní. Ďakujem pekne. Fakulta signora Varadi Simon Zuzanna. Ďakujem pekne, pani Varadi Simon Suzan, Národné združenie pre zdravotne postihnutých Maďarsku na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne. Ja zastupujem maďarskú organizáciu sluchov postihnutých a nepočujúcich Musím povedať, že v Maďarsku väčšina ľudí si pod bezbariérovosťou a predstavuje vždy len to hmatateľné. Pre nás je mimoriadne dôležité, aby bezbariérovosť a prístup sa uplatňovali všade, aj v komunikácii. Napríklad rôzne podporné prostriedky prípade nepočujúcich sú veľmi dôležité. Tieto zariadenia sú to zariadenia, ktoré umožňujú každodenný život a aj v prípade rôznych hrozieb ponúkajú riešenie a môžu zachrániť aj ľudské životy. Okrem toho je veľmi dôležité, aby sme využívali a mohli používať aj posun- znakovú reče sú rôzne technológie, ktoré umožňujú každodenný život. V Maďarsku sa uskutočnila verejná súťaž o technických možnostiach znakovej reči pomocou videa. Spoločenská integrácia je možné zaručiť ju tak pomocou takýchto technológií a aj osoby zdravotne postihnuté sa môžu zúčastňovať spoločenského života, ak majú e, finančnú podporu pre ich zámery a snahy. Rehabilitačné tréningy sú tiež veľmi dôležité, pričom napríklad e, sa umožní očítavanie slov spier a oboznamuje sa s rôznymi možnosťami. Rehabilitačné tréningy sa v Maďarsku nepodporujú finančne a preto sa postihnutí čoraz viac dostávajú na okraj spoločnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. No a teraz sa Jose Manuel González na dve minúty, nech sa páči. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ja som chcel poukázať na jednu vec, ktorú považujem za mimoriadne dôležitú. V Európskom parlamente sa neustále hovorí o zrovnoprávnení, o odstránení bariér, ale to znamená, že aj médiá musia byť do toho zapojené. A preto apelujem na médiá, na ich sociálnu zodpovednosť, konkrétne štyroch zo štyroch hľadisk. Média e, treba vyzvať, aby zamestnávali aj zdravotne postihnutých. Okrem toho treba jasne hovoriť aj o reálnom živote zdravotne postihnutých a, a jazyk treba správne používať, pretože ak ich nebude poriadne vidieť, tak zdravotne postihnutí nikdy nebudú v Európe uznaní. Ďakujem pekne. A teraz tu video, video s pánom Van Rompuyom. Nech sa páči. The third European Parliament of... ja vás vítam. Dnes sa uskutočňuje tretie zasadnutia parlamentu zdravotne postihnutých. Som rád, že k vám môžem prehovoriť. Vaša konferencia je mimoriadná udalosť, spája európske inštitúcie a zdravotne postihnutých z celej Európy na ďalší rozvoj pozitívneho dialógu a partnerstiev, tak ako to bolo aj v predchádzajúcich rokoch. Táto konferencia opätovne očakáva sa bude mať veľký vplyv na európsku politiku pre zdravotne postihnutých minulý rok. Osobne som sa zúčastnil spoločne sa predsedom Európskej komisie a parlamentom. Ja som veľmi rád. Aj vaša dnešná konferencia je konkrétnou realizáciou jednej z vecí, o ktorej sme hovorili dnes budete hovoriť o súčasných a budúcich politikách pre zdravotne postihnutých na svete a v Európe. Budete sa sústrediť na dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutým. A toto je záväzok medzinárodného spoločenstva a vypracovať správne politiky a opatrenia na túto k tejto v tejto dohode chce Európska únia preukázať svoje odhodlanie pomáhať zdravotne postihnutým. Prvá správa o implementácii, ktorá bude prevedená, preverená výborom OSN pre práva zdravotne postihnutých, bude dôležitý krok. Bude viesť Európsku úniu k ďalším krokom. Dámy a páni, v ťažkých hospodárskych časoch Európska únia sa stále sústredené na politiky pre tých najzraniteľnejších mládež, ženy, zdravotne postihnutých. Naše snahy obnoviť hospodársky rast a zamestnanosť sú, sú prejavom snah o udržanie nášho sociálneho modela. Model, modelu, ktorý sa snaží o blahobyt 500 miliónov občanov, pretože Európa je projekt so srdcom a hodnotami. Želám vám veľmi plodnej diskusie. Ďakujem veľmi pekne. Eh, eh, Ďakujem veľmi pekne. No a teraz sa eh, za predsednícky stôl zasadne Cecília Wikström, ktorá je podpredsedničkou skupiny EU pre zdravotne postihnutých a môj kolego a rovnako by som chcel pozvať predsedu interskupiny Adama Košu, aby si prišli sadnúť za predsednícky stôl. Uitrákká hajónének. Good afternoon, ladies and gentlemen. Prajem vám príjemné odpoludne. Volám sa Cecilia Ekstrom. Od roku 2009 som poslankyňa Európskeho parlamentu a som tiež eh, podpredsedničkou eh, skupiny pre postihnutia. A pozerám sa, pozerám, kde je švedská delegácia? Tam ste, o, je vás dosť. Som, som rada, že sú tu priatelia zo Švedska. A popri Švedoch tu vidím veľa Grékov, vidím vás všade a to som veľmi rada. I hope that you all have had a fruitful day in Parliament. Dúfam, že ste mali veľmi produktívny deň v parlamente prvú, ako som sa pred rokmi stala členkou Európskeho parlamentu, som bola 7 rokov v švedskom parlamente. Pracujem v skupine pre postihnutia a veľmi si cením tú prácu, ktorá doteraz prebehla. A ide aj o spoluprácu s Európskym fórum pre postihnutia. Veľmi, veľmi túto prácu obdivujem. Je toľko tém a nemôžeme sa všetci venovať všetkému ja som sa venovala otázke nezávislého bývania. A som rada, že som švedka, som hrdá na to, že som švedka. Pretože Švedko je jediná krajina vo svete, kde osobný asistent je právom jednotlivca a tiež nerobíme rozdiely na základe intelektuálneho talentu. 40 ľudí využívajú osobných asistentov a tí majú práve, e, práve aj e, postihnutia mentálne. Všímame si dianie, ktoré prebieha v Európe dnes. E, v Európe vlastne len Norsko a Švédsko sa vlastne venovalo tým veľkým, veľkým inštitúciám. Ale keď zatvárame veľké inštitúcie, tak musíme poskytnúť alternatívy, musíme poskytnúť e, e, odlišné e, spôsoby služby a tu nie je jedno riešenie pre všetkých. Osobní asistenti to je jediná možnosť pre ľudí s postihnutým, aby mohli žiť nezávisle a je to vlastne jediná cesta k nezávislému bývaniu neviem, či sa vám páčia moderné súčasné filmy, ale existuje jeden, ktorý som videla pred niekoľkými e, rokmi s jedným z mojich synov. A týkalo sa to nezávislého bývania. A čo vlastne, aký význam má osobný asistent? Hm. Hm, chcem vám odporučiť tento film. Prosím, pozrite si tento film. Je to úžasný film. Film sa volá Untouchable. A e, dnes samozrejme máme tému implementácia dohovoru OSN pre osoby s postihnutím a riešenia v období krízy. Nie je tajomstvom, že v čase hospodárskych ťažkostí tí, ktorí sú najzraniteľnejší, sú postihnuté najtvrdšie. A dolieha to na nich tým najhrozivejším spôsobom. Ale naše záväzky zostávajú záväzkami aj počas krízy. A v časoch bohatstva aj v časoch chudoby tieto záväzky zostávajú. A chcem povedať, že najmä v ťažkých časoch musíme zabezpečiť, že nikto nebude zanedbaný. Nikoho nesmieme vynechať. Samozrejme, to sa ľahko povie, ale veľa ťažšie urobí. Ale keď urobíme tento problém prioritou na našom pracovnom programe a keď poukážeme na to, kde sa zanedbávajú naše záväzky, vtedy bude oveľa zložitejšie, aby tí, ktorí príjmajú rozhodnutia, aby sa vyhli e, riešeniu tejto dôležitej témy. Mne sa páči ten slogan Nič o nás, bez nás. Je to veľmi dobré, dobrý slogan, všetci ho iste poznáte. A viem, že mnohí ste veľmi zruční v praktizovaní tohto sloganu. Vy ste expertmi v týchto témach. A ako politik e, je mojim, mojou povinnosťou a tiež je to pre mňa inšpiráciou, aby som e, počúvala vašich expertov a aby som zohľadňovala vaše názory v tvorbe našich politik a v našej legislatívnej práci. Neprestante sa s nami deliť o vaše názory a vaše príbehy, pretože je ich mnoho a mnohí, mnohí počúvajú tieto príbehy. A toto je naozaj úprimné. Prosím, vrác, vrácajte sa k nám, obvinujte nás a neprestante s nami komunikovať. Veľmi pekne vám ďakujem za vaš, vašu pozornosť. Som rada, že môžem teraz odozdať slovo pánovi Varda Kactanovi Soj a on bude teraz viesť e, hlasovanie. Veľmi pekne vám ďakujem. Chcem sa vám poďakovať za tie veľmi dôležité slova, ktoré ste teraz predniesli. Očakávame silnejšiu plodnejšiu spoluprácu so všetkými vami v Európskom parlamente. A chcem to zopakovať. Európsky parlament od začiatku, od svojho vzniku bol nielen silným spojencom a podporovateľom, ale bol aj najdôveryhodnejším partnerom. Tak teraz k hlasovaniu. Ako sme počuli, všetky konzultácie e, prebehli už pred týmto zasadnutím, takže dostali ste text a snažili sme sa zohľadniť všetky poznámky, ktoré sme dostali. Takže už mi zostáva len to, aby som sa vás opýtal, či to Schváľujete alebo nie? A preto sa chceme opýtať, je niekto proti uzneseniu, o ktorom sme diskutovali za posledný mesiac? Prosím, kto je proti, nech zodvihne ruku. Nikto. Ja vidím veľmi dobre, nikto. Kto sa zdržal? Nikto. Takže uznesenie bolo jednohlasne schválené. It, it, it will not be it will not be just a resolution. Nebude to však len uznesenie. Príslušné orgány EDF v spolupráci s našimi členmi a tiež e, prostredníctvom konzultácií vytvoria operačný plán, aby sa toto uznesenie uvedlo do života, aby prinieslo výsledky. A samozrejme závisí aj na nás všetkých, aby sme to predstavili v našich krajinách, v našich organizáciách na európskej úrovni a aby sme to využívali na všetkých úrovniach. Aj my na národných úrovniach e, potrebujeme uviesť tento dokument do života, aby prinášal výsledky. Ďakujem vám veľmi pekne a teraz odozdávam slovo späť Cecilii. Ďakujem vám veľmi pekne. Uznesenie bolo jednohlasne prijaté a už sa teším na to, keď si ho v nasledujúcich dňoch budem môcť prečítať a zamyslieť sa nad ním. A teraz je čas na záverečné e, vyjadrenia a dávam slovo kolegovi a môjmu priateľovi Adamovi Košovi, predsedovi e, z pracovnej skupiny pre posunutia. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem pani predsednička, milé kolegyne, kolegovia, milí účastníci. Dnes sme celý deň tvrdo pracovali a pre mňa to bol veľmi dobrý pocit a veľmi dobrá skúsenosť, že eh, asi 500 účastníkov, účastníčok sa zúčastnilo. Boli ste tu z rôznych krajín a hovorili ste o svojich problémoch a táto výmena skúseností bola veľmi dôležitá, pretože naozaj máme a počuli sme aj mnohé možnosti riešení. Chcem nakrátko zhrnúť, čo sme sa dnes dozvedeli. Tie najdôležitejšie e, posolstva alebo závery z dnešného dňa. To prvé, čo chcem zdôrazniť je, že predseda Európskeho parlamentu pri otvorení tohto podujatia jasne vyhlásil, čo si, čo si myslí o tom, že stúpa počet tých, ktorí žijú pod hranicou chudoby. A väčšina ľudí s postihnutím žije pod hranicou chudoby. A bolo to tu spomenuté, že je dôležité, aby v následujúcej legislatívnom období sme venovali viacej pozornosti koheznej politike, výskumu a tiež e, verejnej doprave. A v každej oblasti sa musí venovať zvláštna pozornosť ľuďom a osobám s postihnutím. Tiež tu zaznelo, že tieto legislatívne predpisy nie sú len predpismi, ale musia byť naozaj záväzné a musia byť vykonateľné, lebo len tak môžu dosiahnuť svoje ciele. Pokiaľ ide o Európske fórum pre postihnutí, Janis v prejave pri otvorení spomenul dve oblasti, ktoré tiež chcem teraz ešte počerknúť je to veľmi dôležitý koncept. Teda tie staré riešenia už dnes nie sú dostatočné. Potrebujeme nové technológie, nové možnosti spolupráce, nové formy. A všetci povedali, že my, poslanci Európskeho parlamentu a členovia pracovnej skupiny pre postihnutia očakávame Európsky akt o postihnutí. E, tento zákon potrebujeme. E, v diskusných príspevkoch sme počuli veľmi mnoho dobrých názorov a riešení. Žiaľ, nemohli sme sa všetkým dostatočne venovať, ale chcem e, pomenovať aspoň niektoré myšlienky. Základným princípom Európskeho parlamentu je to, že ľudia s postihnutím musia byť integrovaní, musia byť zahrnutí do rozhodovacieho procesu, do zákonodárneho procesu, lebo inak nebudeme dôveryhodní. E, v budúcnosti e, musíme venovať viac pozornosti zamestnanosti prekonávaniu prekážok aj v oblasti vzdelávania a celoživotného vzdelávania. Často sme už o tom hovorili a aj dnes to mnohí formulovali. Osoby s postihnutím musia byť integrované, ale na to potrebujeme e, menej bariér, e, teda fyzických, ale aj psychologických. Často sa tu hovorilo o dohovore OSN a e, o implementácii tohto dohovoru na národnej a európskej úrovni. A na záver by som chcela chcel uviezť ešte jednu poznámku. E, ide o viaceré pokroky, ktoré by sme mohli dosiahnuť aj na národnej úrovni. Ďalší základný princíp, že tu nejde o charitatívnu prácu. Tým základným princípom nie je charitatívna práca. Napríklad pokiaľ ide o e, práva pasažierov, to sú základné práva a je treba zohľadniť aj tieto práva o s spostihnutí. A to aj v rozličných smerniciach. Tam vždy musíme myslieť na ľudí s postihnutím. Hovorili sme o ženách s postihnutím, hovorili sme o, os- o obetiach zločinov, hovorili sme o problematike ďalšieho vzdelávania, o prístupe k vzdelaniu. Mnohí ľudia s postihnutím nemôžu študovať na vysokých školách Ide tiež o podporu detí s postihnutím a prístup k vzdelávaniu, alebo tiež o, o oblasť spravodlivosti. Tiež sme hovorili o verejnom obstarávaní, a, aby, tak, aby slúžilo aj občanom s postihnutím. Dotýka sa to teda takmer každej oblasti života. Chcem vám povedať, že to dnes bolo veľmi, veľmi významné. Pred jedným rokom sme vo výbore pre zamestnanosť a sociálne veci um, prijali správu, legislatívnu správu o mobilite a integrácii osôb s postihnutím. Dnes sme e, často o tejto správe hovorili a som hrdý na to, že táto správa, e, že som mal čest byť spravodajcom pri príprave tejto správy. A spolu s 34 poslancami sme spracovali tú správu a tiež sme spolupracovali s viacerými zväzmi osôb s postihnutím. A dúfam, že táto správa bude e, vodiacou líniou pre našu ďalšiu prácu. Tešíme sa na nový balíček o prístupnosti a hovoril o tom predseda EDF. Chcem povedať, že pred rokom už zaznelo, že tento rok Európska komisia predloží tento návrh, ale žiaľ sa to tak nestalo. Tento návrh zatiaľ ešte nemáme. Preto chcem povedať, radšej ešte počkáme, a najmä ak to bude znamenať, že to zlepší obsah. E, nie je dobré unáhliť sa. Dôležité je, aby sa tieto veci trpezlivo spracovali Dôležité, že sme dnes prijali e, uznesenie. Ešte nepoznám jeho obsah, ale myslím, že tam budú určite veľmi dôležité, významné myšlienky. My v našej pracovnej skupine sa budeme tieto téme venovať a tiež s poslancami budeme mať verejnú rozprávu. A myslím, že potom môžeme sformulovať návrh uznesenia, ktoré postaví členské štáty pred tlak, aby zohľadňovali potreby osôb s postihnutím. A ako záverečnú myšlienku, ktorú chcem teraz spomenovať, to je otázka obdobia nasledujúcich 7 rokov ako môžeme využívať zdroje štrukturálnych fondov zajtra, pozajtra. Prebehnú veľmi významné diskusie, diskusie a rokovania rokovacia komisia Európskeho parlamentu. Každý, každý člen tejto rokovacej komisie sa bude zasadzovať aj za potreby a práva osôb s postihnutím ale veľmi dôležité je, aby sme priebežne dostávali od vás signály. Hovorte nám o tom, čo vás zamestnáva. Potrebujeme vaše skúsenosti, vaše, vaše, e, vaše skúsenosti, vaše informácie. Bez vás e, e, Európsky parlament nemôže byť dôrejhodný. E, je to pre mňa veľkosťou, že som spolu s vami mohol spolupracovať. Uh, Ďakujeme, Adam. Ďakujem za dôležitú správu, ktorú odvádzate a ktorú naďalej budete robiť. A hoci opúšťame teraz budovu, vaše požiadavky zostanú v tejto budove. A tiež budeme v budúcich dňoch sledovať stopy, ktoré zanechávate Takisto e, chcem poďakovať tým, ktorí sú v miestnosti, ktorí nie sú práve v tejto, ale sú v miestnosti, kde počúvajú. Je na čas, aby som uzavrela toto stretnutie a to urobím tak, že, že vám odcitujem e, e, svojho obľúbeného poeta. Make an end is to make a beginning to make an end is to make a beginning. These are the words of T. Toto sú slova T.S. Eliota a za mňa toto je záver a želám vám pekné Vianoce a šťastný nový rok a pekný začiatok budúceho roka vo vašej práci. A týmto dávam slovo ešte Valdakán Stanovsovi, ktorý formálne uzavrie toto zasadnutie. Thank you. Been... Ďakujem. Bol to naozaj očarujúci deň. Deň odhodlania. Deň plný silných, hlasných e, posolstiev vodcom Európskej únie, vodcom našich krajín, že my osoby s postihnutím, naše rodiny. Nebudeme tolerovať a akceptovať, že sme prvými obeťami úsporných opatrení. Úsporné opatrenia považujeme za priame porušenie práv zakotvených v dohovore EÚ o právach osôb s postihnutím. Tento deň je historickým dňom. Väčšina z nás, ak nie všetci, si pamätajú na obdobie spred 5 rokov, 4. oktobra, keď sme európskym inštitúciám dodali 1,4 milióna podpisov, ktoré sme zozbierali v členských krajinách EÚ. Žiadali sme vtedy a žiadame aj dnes aby Európska únia bojovala proti diskriminácii, aby prijala všetky primerané opatrenia potrebné na to, aby sme chránili práva ľudí s postihnutím. Je to dôležitejšie než v predošlých obdobiach, aby sa toto dialo, pretože dnes Európska únia sa nachádza v veľmi turbulentnom období v hlbokej finančnej, ekonomickej a sociálnej kríze. ktorá sa stáva čoraz viac ľudskoprávnou krízou. 6. decembra minulý rok sa uskutočnilo prvé stretnutie eh, na tému stav eh, a práva ľudí s postihnutiami. EDF spoločne s ďalšími eh, aktérmi diskutovala, ako by dohovor o právach ľudí s postihnutím mohol byť implementovaný v EÚ. A jeden zo záväzkov z terejšieho obdobia bol, tretí Európsky parlament ľudí s postihnutím. A toto sa udialo dnes. Sú tu však iné záväzky, ktoré inštitúcie musia splniť. A vodcovia inštitúcií vedia, že jednou z charakteristík EDF je to, že nezabúdame A preto na budúci rok, aby ste to vedeli, a toto sú závery z dnešných diskusí, budúci rok chceme stretnutie kolegia komisárov, ako slúbil predseda Barroso, aby diskutovali implementáciu CRPD Európskym, Európskou komisiou. Ďakujeme tiež, čakáme na druhé stanovisko k stavu ľudí s postihnutiami v Európskej únii, pretože toto je záväzok, že sa to bude diať každý druhý rok. Takže v decembri 2013 toto sa bude musieť znova udiať. Dnes som e, navrhol šéfovi socialistickej skupiny a podpredsedovi, podpredsedkyni e, ľudovej skupiny parlamentu, aby sa stretli z naši, z, za našej účasti, aby sa stretli politické skupiny v parlamente, aby diskutovali o uznesení, ktoré dnes sme prijali. Pretože ďalšou charakteristikou nás je to, že máme radi e, rezolúcie, ale nepovažujeme ich e, za vyhlásenia. Považujeme ich za záväzky. A chceli by sme, aby sa implementovali. So šéfmi politických skupín by sme chceli diskutovať, ako práva nezávisl- e, postihnutých by mohli byť vyššie v programe, nielen parlamentu, ale EÚ ako celku. Dôležité legislatívne iniciatívy musia byť uzavreté budúci rok. Štrukturálne fondy, externá pomoc a tak ďalej. Ale tiež nové. Niektoré návrhy sú už verejné. Zákon o prístupe a ďalšie iniciatívy, ktoré očakávame Budúci rok bude teda rokom na začatie implementácie uznesenia, ktoré dnes bolo prijaté. Kolegovia, priatelia, chcem poďakovať tým, ktorí intenzívne pracovali na tom, aby tento dôležitý deň bol realitou ešte raz šéfovi parlamentu za podporu parlamentu. Politickú, finančnú a administratívnu podporu. Za to, že máme e, priestory na stretnutie všetkým členom parlamentu, ktorí tu dnes boli. Za aktívnu účasť členom skupín e, postihnutých prvom rade predsedovi, našemu priateľovi eh, Adamovi. Chcem poďakovať členom sekretariátu, ktorí tvrdo pracovali na tom, aby sa toto udialo. Členom parlamentu, národných organizácií, členov EDF, ktorí sem priviedli delegácie. Chcem poďakovať tlmočníkom. Je len za pomoc našej komunikácii, ale tiež za trpezlivosť s nami. Zakončil by som tiež pasážov z básne. ktorú používam v takýchto situáciách. While the others live in light. We see those in daylight, those in darkness, out of sight. Bertolt Brecht. Báseň od Bertolda Brechta je poslaním a povinnosťou hnutia postihnutých na všetkých úrovniach aby priviedli z temnú od našich kolegov do svetla. Želám vám bezpečnú cestu domov, veselé Vianoce a aktívny nový rok. A proaktívny nový rok. Keď to bude potrebné, choďte do ulic. Nebuďte pasívni. Nie sme pasívni. Nie sme recipienti služieb. Sme držiteľia práv. Posolstvo jasné, silné. Nič o nás bez nás. Ďakujem.